do implementácie, teda ide o osvedčené postupy. A po, po tretie, tretia otázka, taká všeobecná, by bola, ak sa domnievate, že má zmysel do absolutória zaradiť všeobecnejšie ekonomické dôsledky, napríklad e, správanie členských štátov v nadväznosti na stratégiu Európa 2020 a ďalšie makroekonomické dôsledky, tak ktoré by to mohli byť. To je taký stručný úvod, ja samozrejme by som potom rada pokračovala špecifickejšími otázkami, ktoré sa budú zamerať na vaše DG. A Eh, potom s kolegami by sme eh, pre, prebrali aj jednotlivé závery. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Defa, generálny riaditeľ DG Regio, nech sa páči. Ďakujem pani predsedníčka. Ja veľmi vítam to, čo povedala spravodajkyňa. A to, ten fakt, že kladete väčší dôraz na reálny, reálnu výkonnosť, teda performance. A to odráža aj e, formuláciu generálneho riaditeľa, ktorý e, e, vo výročnej správe toto isté uvádzal. My v kapitolách 2 a 3 sme toto aj premietali. Takže veľmi dobre podľa môjho názoru, aby sme hovorili o napríklad prvej kapitole a celkom správne práve prvá kapitola je tá, kde sa najviac hovorí o výkonnosti. Vy ste nám položili otázky, teda to je ten prvý okruh, alebo teda aký, aký je ten prvý súbor prínosov, alebo čo sa podarilo dosiahnuť e, v našich oblastiach politiky. A tu by som možno využil, vzhľadom k tomu, že niekedy tabulka alebo graf povie viac než tisíc slov, tak ehm, by som chcel využiť túto príležitosť a chcel by som vám ukázať výsledky ehm, programu regionálnej politiky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Pričom my sme identifikovali 4 KPI, teda kľúčové indikátory výkonnosti. V prvom rade ide o počet vytvorených pracovných miest v našich programoch. Tam vidíte, že toto sú mimochodom údaje ku koncu roka 2013, pretože to sú najčerstvejšie informácie, ktoré e, sa nám podarilo získať 760, 770 tisíc e, pracovných miest za celé obdobie až do konca roku 2013, teda jasný nárast e, oproti predchádzajúcemu roku. Vzhľadom k tomu, že hovoríme o inteligentnom raste, druhým KPI je počet podnikov, ktoré spolupracujú s podporovanými výskumnými inštitúciami. Tam vidíte tiež e, nárast, e, teda konečné čísla na konci roka 2013 bolo zhruba 27 tisíc, tiež pomerne výrazný nárast oproti koncu roka 2012 Najmä malé podniky e, zohrávajú dôležitú úlohu. Tam e, to je tretí KPI, počet podnikov, ktoré dostali podporu, tých, je, tých bolo ku koncu roka 2013 210, 209 tisíc, 292. To je, oproti, to je zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku takisto. A e, štvrtý KPI, nová kapacita E, obnoviteľných strojov v megawattoch, tam takisto došlo k zvýšeniu. To sú len 4 kľúčové indikátory a mm, iste, keby sme tomu venovali viac času, tak nájdeme viac informácií v tej výročnej správe. Teda ku každému, ku každému tomuto okruhu cieľov e, máme samozrejme podrobnejšie rozpracovania. Myslím si, že toto je pomerne dôležité, lebo vy ste hovorili o zainteresovaných stranách, o občanoch a my sme napríklad teraz vytvorili e, otvorenú platformu pre koheznú politiku, dátovú platformu pre koheznú politiku, kde všetci občania majú prístup k údajom o implementácii európskej, e, e, európskych štruktúrnych a investičných fondov. A to nie len globálne údaje, ktoré som ja práve prezentoval tu, ale aj údaje podľa jednotlivých krajín, Tiež e, sú k dispozícii príklady projektov, ktoré boli podporené. Takže si myslím, že toto sú dôležité informácie, ak v niektorej fáze tento výbor bude mať záujem o ukážku tejto otvorenej datovej platformy, tak e, veľmi rád e, vám ju predstavím. Tiež ste sa pýtali na nové prvky. Všetko toto, čo som práve popísal ako e, pozitíva, ako výsledky, ktoré sa potrebujú dosiahnuť, tie platia pre e, staré obdobie. A ono sa to líšiť nebude, pretože nové obdobie to v tejto snemovni a na rade bolo schválené vo forme nariadenia len v decembri roku 2013, takže je príliš skoro na to, aby sme hovorili o výsledkoch e, nového programovacieho obdobia, ale v, mojej správe, výročnej správe o aktivitách e, nájdete popis prvého pilotného prípadu, kde sme sa snažili uplatniť myšlienku orientácie na výsledky, a to poprvýkrát v takomto programe. A ja som požiadal riaditeľov aj referentov zodpovedných za konkrétne krajiny, aby vyhodnotili výkonnosť programov. V správe tiež môžete nájsť pomerne zaujímavé údaje, ktoré na základe tejto žiadosti prišli. Je to možno len taká generálka, ale snažíme sa um, snažíme sa pripraviť na lepš, na vyšší rast výkonnosti budúcnosti. Pani spravodajkňa, to je zhruba všetko, čo môžem povedať k tomu, čo ste e, položili vy v tom prvom okruhu otázok. Ja som teraz e, vydaný na milosť vám, pani predsedníčka. Ak chcete, viem vám poskytnúť aj informácie o tých obvyklejších častiach, teda e, zábezpeky ale ak to nebudete chcieť, závisí to od vás. Ja, vielen Dank. Also ich fürchte, wir werden Sie noch ein bisschen bei uns behalten. Dúfam, že ešte chvíľku ostanete s nami. Martina, chceš niečo povedať? Mám niekoľko otázok. Let's go to the other part. I just want to ask you who calculates the figure. Ja by som sa chcela spýtať, kto tie uh, čísla, ktoré boli na E, druhej strane uvedené vypočítavať, tie KPI a ako sa vypočítavajú. A druhá otázka, ktorá ma napadá, ako vy a členské štáty vypočítavate počet e, vytvorených pracovných miest a čo viete o udržateľnosti týchto pracovných miest. The, um, data that you find here... Tie údaje, ktoré tu sú, to sú údaje, ktoré nám oznamujú členské štáty v takzvanom v tzv. výročnej správe o implementácii, ktorá, ktorú dostávame niekedy v júni, v júli každý rok. Takže toto je náš zdroj údajov. A na DG Regio my mm, kontrolujeme pravdepodobnosť alebo dôveryhodnosť tých údajov, ale nevykonávame kompletný audit týchto informácií, pretože v predchádzajúcom období poskytovanie týchto informácií nebolo povinné. Toto bude iné, to, toto sa zmenilo vlastne v novom programovacom období. A v nasledujúcom období e, my e, budeme tiež hodnotiť e, spolahlivosť poskytnutých informácií. Takže mm, tie pracovné, vytvorené pracovné miesta, to sú pracovné miesta, ktoré nie len, ako ste vypovedali, e, platia pre malé a stredne veľké podniky, teda e, že vlastne tým firmám dáme priestor na expanziu a potom e, sa pozrieme, koľko pracovných miest vzniklo. To sú pracovné miesta, ktoré napríklad vznikajú aj keď sa inštaluje alebo vytvorí, vybuduje, ja neviem, čistička odpadových vod. Takže je to, je to taký širší pojem, alebo teda širšia de- definícia tvorby pracovných miest. Ähm, A ja mám niekoľko otázok. Máme tu veľmi veľa mm, dokumentov, takže naozaj je ťažké sa v tom zorientovať. Vy ste hovorili právom o tom, že nové finančné obdobie skrýva určité výzvy je tu zaujímavý auditorský prístup. Auditor skúmal, ako generálne riaditeľstvo sa pripravuje na problémy nadchádzajúceho finančného obdobia. Môžete niečo o tom povedať, pretože sa vždy tu píše o interných o auditoch, ale nevieme presne, čo tam máme. Takže ako je generálne riaditeľstvo na to pripravené, to je moja prvá otázka. Kde vidíte tie hlavné problémy vy Druhá otázka. Príloha 7b vašej výročnej správy, kde sú uvedené všetky operačné programy s chybovosťou a o, mierou opravených chýb. Ja som bola spravodajkynia minulý rok. Chcem vedieť, ako sa zlepšila spoľahlivosť údajov z členských štátov, alebo sa znížila tá spoľahlivosť, ako sa to zmenilo. Ja mám pocit, že ste e, opravovali trochu menej chýb, ale ťažko si vytvoríme dobrý prehľad o 322 operačných programov. Pro, programoch. E, takže chcem vedieť, ako sa zmenila tá kvalita údajov. No a pokiaľ ide o výhrady, e, už veľa rokov máte takých stálych zákazníkov, dá sa povedať. Španielsko je napríklad stálym zákazníkom. Pri výhradách e, sme zaznamenali malé zlepšenie, ak to správne chápem. Ale pri jednotlivých štátoch viac menej je to väčšinou vždy to isté. Ako to bude v novom finančnom období? Zlepšia sa veci, kedy zúčtujete všetky projekty. Financovanie beží iba do konca tohto roka Takže kedy môžeme počítať s tým, že budeme vedieť, koľko finančných e, oprav sa bude robiť v tomto sektore. No a tabuľka 7b v prílohe porovnávam s tým, čo sa deje vo, vidiecké, vo vidieckej oblasti v rámci DG Agri. Vidím, že poľnohospodári e, robia väčšie korekcie a už roky. Mám podozrenie, že vy to nesledujete úplne presne. Um, a, a chcem, aby ste mi teraz potvrdili moje, alebo vyvrátili moje podozrenie. Ďakujem. Also, uh, vielen Dank. Um, die erste Frage. Ďakujem. Prvá otázka sa týkala prípravy generálneho riaditeľstva. Už niekoľko rokov ako viete, komisia kladla dôraz na lepší výkon, na performance a už niekoľko rokov sa pripravujeme dobre na to, aby sa zreorganizovalo generálne riaditeľstvo. V minulosti sme sa orientovali hlavne na to absorbovanie peňazí prvom rade. A keď sa pozriete na naše správodajstvo, na naše správy, v prvom rade išlo vždy o to, koľko percent prostriedkov odišlo od nás. Potom sme zrealizovali e, preorganizovanie a v rámci toho sme zriadili centra kompetencie, tzv. to sú referáty, ktoré sa zaoberajú obsahom, substanciou, teda máme jedno centrum kompetencie pre inteligentný rast, Smart Growth. A tam ide o to, aby sme podporovali e, inteligentné špecializácie, Smart Specialization. Potom ďalší referát sa zaoberá inkluzívnym rastom a tak ďalej a tak ďalej. Teda vytvorili sme novú organizačnú štruktúru, v rámci ktorej riaditeľ nepreberá zodpovednosť iba za výkon programov v jednotlivých štátoch, čiže nie sú to referáty iba pre jednotlivé štáty, ale pre jednotlivé obsahové témy. Potom sme zriadili maticové organizácie. Máme jednu matricu, e, ktorá sa <clears throat> zaoberá iba výkonom a hodnotením, performance and evaluation. A táto jednotka matrične spolupracuje e, s referátmi pre jednotlivé štáty. A táto spolupráca je veľmi dôležitá pre e, v prvom rade nové programy, pretože v nových programoch poprvýkrát Pre všetky prioritné osy sa stanovujú špecifické ciele. To je tzv. intervenčná logika. Čiže riadíme sa podľa indikátorov a my sme sa veľmi rýchlo na to pripravili, aby sa to všetko v rokovaniach implementovalo. Komisia koncom roka predloží správu, v ktorej budeme prezentovať výsledky programovania a uvidíte, že hlavným bodom v tejto správe sú výsledky. Čiže nejde o to, aby sme hodnotili, koľko peňazí kam odišlo, ale budeme sa zoberať tým, e, aké účinky budú mať peniaze, ktoré investujeme. Aké sú výsledky tých peňazí. Takže ako vidíte, my sme sa na to dobre pripravili. A ako som už povedal v odpovedi na predchádzajúcu otázku, v tejto správe poprvýkrát e, sme zvolili taký pilotný prístup. Pokúsime sa predstaviť si tú situáciu, v ktorej budeme v budúcnosti. Čiže nebudeme skúmať, v ktorom, problém, v ktorom programe máme problém s legálnosťou a s regulérnosťou, ale budeme hodnotiť výkon programov, performance. Poprvýkrát sme to teraz realizovali. Mm, sprevádzali to mnohé problémy samozrejme, pretože máme ešte málo údajov. A v predchádzajúcom období neexistoval tento prístup performance, založený na výkone, ale my sa už teda chceme natrénovať, chceme sa vycvičiť, pripraviť na budúcnosť, kedy budeme kde budeme hodnotiť performance a compliance naraz. No a pani Gresle, vy ste sa potom pýtali aj k tej druhej časti niekoľko otázok. Jedna otázka bola, do akej miery dôverujeme auditorským orgánom v členských štátoch. Viete, že auditorské orgány pre nás sú najdôležitejší zdroj e, tej tzv. vierohodnosti. Musíme ale sa presvedčiť aj my o tom, že tie auditorské orgány sú dôveryhodné a spolahlivé. Za celé obdobie sme mali asi 265 auditov, auditov auditorských orgánov a um, na konci roka 2015 to vyzerá tak, že 47 zo 75 auditorských orgánov sme preverili a to zodpoveda asi 94 celých finančných prostriedkov. 42 z týchto orgánov bolo vyhlásených za dôveryhodné. A to je asi 90 všetkých finančných fondov. A keď sa pozrieme na chybovosť, vyzerá to tak, že v 96% eh, chýb sme sa mohli spoľahnúť naozaj na údaje toho auditorského orgánu, ale to neznamená samozrejme, že sme v každom pri jednom prípade prevzali chybovosť, mieru chybovosti od auditorského orgánu. Auditorský orgán možno dobre stanovil chybovosť, ale potom ešte e, pri zlučovaní tých vzoriek, tých náhodných vzoriek, e, tá chybovosť bola zle vyhodnotená, aj to sa stáva. Máme tam v rámci tých auditorských orgánov, oni pracujú s chybovosťou 1,8%. My sme skorigovali túto chybovosť e, na 2,6 čiže nárast takmer o polovicu. Takže my e, nepreberáme len tak nekriticky, čo nám dajú, ale urobíme, keď je to potrebné, aj opravy čísel, keď sa nemôžeme na tie čísla spojahnuť. Vo všeobecnosti to vyzerá tak, že Chybovosť, ktorú som uviedol v mojej správe na rok 2014, sa pohybuje v rozpetí 2,6 až 5,3 a v roku predtým to bolo približne rovnaké rozpetie, horná hranica bola 5,8 Myslím, že tým som to vyčerpal. A potom tie um, štáty, ktoré sú spoľahlivé pri výhradách, so štátmi to vyzerá tak, že tu vidíte tabuľku na obrazovke, vidíte tu problémové štáty. V roku 2014 boli to Španielsko, Slovensko, Maďarsko a Taliansko, pričom Taliansko v roku 2015 sa zlepšilo už a v roku predtým Španielsko, Slovensko, e, Maďarsko a Taliansko to boli rok predtým, čiže tie isté problémové štáty. E, mne je ľúto, že niektoré štáty sa tam objavujú stále znova a znova v tejto kategórii, ale e, jedna vec je istá, to nepoškodzuje rozpočet EÚ, pretože pokiaľ existuje rezerva, tak e, sa nevyplácajú peniaze. Ale samozrejme, to nemôže byť trvalý stav. A tie problémy v Španielsku spočívajú do veľkej miery v tom, že je tam veľký počet sprostredkovacích orgánov na regionálnej aj národnej úrovni, a keď príde e, k jednej chybe, tak tá chyba sa rozšíri do všetkých programov. Ďalšie programovacie obdobie, e, na toto obdobie plánujeme so Španielmi opatrenia, aby sa táto štruktúra vylepšila. E, myslím, že v Španielsku teraz je 150 takých tých medziorgánov, medziúrovní, teda mali sme 150 a teraz je ich menej ako 50, takže vidíte, že došlo naozaj k zmene k lepšiemu a podarilo sa nám aj tú kombináciu e, tej regionálnej a federálnej úrovne e, rozdeliť alebo rozpliesť, tak povedať. Takže v každom prípade môžeme povedať, že došlo k pokrokom Pokiaľ ide o Maďarsko, s nimi diskutujeme, najmä v oblasti verejného obstarávania. Situácia sa zlepšuje. Vo všetkých týchto štátoch samozrejme sme e, v rokovaniach kládli dôraz na to, aby tie štruktúrálne problémy, ktoré sme mali v predchádzajúcom e, finančnom období, aby sa to neprenášalo do súčasného obdobia. Ďakujem. A to je ako Galileo, ktorý povedal, predsa sa točí a teraz kolega Štás. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, by som chcel poďakovať ehm, pánovi eh, pánovi Defa za veľmi dôkladné predloženie informácií. Ja by som chcel len povedať, že dve veci. V prvom rade, dvor auditorov už niekoľko rokov namieta nedostatky v regionálnej politike. Takže my, keď počujeme slovné spojenie regionálna politika, tak sa nám automaticky baví táto kritika. Čiže ide o to, že je tam veľký počet, možno nie podvodných, ale e, zvláštnych e, tém alebo problémov e, k tomuto by som vás poprosil sa vyjadriť. A po druhé, nová legislatíva, nový legislatívny rámec. Tam by som sa chcel spýtať, či máte k dispozícii väčšiu možnosť alebo viac možností e, takéto nezrovnalosti e, v tejto novej legislatíve riešiť. A po tretie, ja si myslím, že regionálna politika je často pred, je terčom kritiky preto, lebo, je, lebo do veľkej miery e, sa tam e, žiadajú platby späť. to vracanie peňazí je tam totiž pomerne malé, ten objem je malý. Aj pred rok 2014 e, tieto vratky sú pomerne nízke v regionálnej politike a moja otázka na vás je veľmi konkrétna. Ako to riešiť? Ako to budete vlastne riešiť ako zvýšite e, mieru vymáhania týchto prostriedkov? On your first point, uh, on the... Pokiaľ ide o to prvú vec, pokiaľ ide nezrovnalosti, pokiaľ ide o regionálne politiky. Jeden z hlavných zdrojov takýchto nezrovnalostí je verejné obstarávanie a v tom spočíva rozdiel k ostatným oblastiam. Takže v tejto oblasti vôbec poprvýkrát máme teraz ex ante kondicionalitu, to znamená, že najneskôr do konca roka 2016 budeme musieť zabezpečiť nielen to, aby sa implementovali smernice, ale aby sa účinne uplatňovali. Takže spolu s našimi kolegami na DG Growth pracujeme na tom, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch, pracujeme na akčných plánoch a budeme to mať milníky, ktoré budeme sledovať veľmi dôsledne v spolupráci s členskými štátmi. To znamená, že existujú dôvody na to, aby do budúcnosti počet nezrovnalostí v tejto oblasti klesol. A pokiaľ ide o súd, myslím si, že o tom sa diskutovalo tu na výbore dnes do obeda teda dvor auditorov, vypracoval správu a komisia súhlasí so všeobecnými odporúčaniami, že je dôležité zvýšiť úsilie je dôležité zabezpečiť to, na čo apeloval auditorov, aby sme sa ubrali správnym smerom. No a ďalší bod pre nadchádzajúce obdobie sa týka toho, že štruktúra stimulov sa zmení. Momentálne je to tak, že ak komisia alebo dvor auditorov zistia v rámci našich vlastných auditov nejakú nezrovnalosť, je to pomerne jednoduché pre členské štáty nahradiť tieto nezrovnalosti v rámci výdavkov a v zásade jediná, miera, jediná vec, čo sa udeje, je smena miery spolufinancovania. Takže sú tu určité stimuly na to, aby nekonali, kým nezačneme konať my. Do budúcnosti sa to zmení, totižto v budúcnosti, ak členský štát predložil účty a komisia alebo dvor auditorov odhalí nejakú, nejaké závažné nezrovnalosti, tak sa vykoná tá korekcia. A toto posilní úlohu orgánov vykonávajúcich audit. Totižto my máme zaujímať silné auditorské orgány voči členským štátom, takže ak tieto orgány zistia nejakú nezrovnalosť, je možné to nahradiť. Totižto, ak nie sú takí dôslední, nebudú dôslední a potom sa tým bude zapodievať tvor auditorov alebo my, potom to bude pre nich zložité. Takže to je k tejto téme a potom pokiaľ ide problematiku vrátenia a finančné korektúry, vidíte tu tie čísla, že pokiaľ ide o celkové finančné korektúry v období, a keď si pozriete tie korektúry z našej iniciatívy, je tam nárast asi o no, 30 v období 2013 a 14, takže je to skutočne zásadné číslo. Potom je to aj výrazný náraz, ktorý sa týka korekcií, ktoré vykonali členské štáty. Nechcem povedať, že to je maximálna hodnota, ale na základe týchto čísel, čísel vidíte, sme na dobrej ceste. How about your questions? Thank you. Pevne verím, že sa odpovedal vaše otázky. Ajela, pani Ajela Sender, nech sa páči. Gracias, presidenta. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička, ďakujem aj eh, za informáciu pánovi z komisie. Eh, pán Videfa, ja som eh, tie texty, ktoré ste nám pre, predtým zaslali, tak sme, som si to preskúmala a vidím, že v dokumente, ktorý ste nám dali, tak nasleduje zoznam operačných programov s rezervami na rok 2014, ale Ehm, my, zdá sa nám ten zoznam veľmi dlhý, ale vidím, že v stĺpci, kde e, sú rezervy, tak e, na rok 2014, tak je tam určitá, e, tak, tak sú tam určité pripomienky, teda full, full, partial, full a bolo by dobre, keby ste to vysvetlili, teda plné, čiastočné. Skrátka, čo znamenajú tieto drobné ten, tento drobný komentár v tej dolnej tabulke, aby sme tomu lepšie rozumeli. Lebo vidím, že v Španielsku, e, samozrejme si to vzťahujeme k našim vlastným krajinám, ale vidím, že tam mám, e, máme rôzne veci, napríklad e, technickú, asistent, technickú podporu a tak ďalej. A neviem, či je to dobré alebo zlé, keď vidím, že tu máme v poznámke 16 tých čiastočných a um, to sú teraz to, teda tie e, výhrady alebo rezervy v roku 2014. A ďalej mi nie je celkom jasné, ako extrapolujete, e, alebo teda nebolo mi to jasné, odkiaľ vlastne vyplýva tá suma v časti, v tej hornej časti, kde e, sa hovorí o chybe, o chybovosti. Tá chybovosť tiež nám nie je celkom jasná, ak sa počíta. Radi, alebo teda tešíme sa na nový výpoč, výpočet, kde sa bude hovoriť nielen o ukončenosti alebo čerpaní, ale aj o výnose. A pokiaľ ide o tie štruktúry, ktoré by mali poskytovať stimuly, tak tam e, je treba povedať, že regióny alebo autonómne spoločenstva, ktoré musia, musia pracovať e, v spoločných programoch, e, toto tiež by bolo dobre vysvetliť, ako ich zahrniete. A teraz v tejto poslednej tabulke je v tabulke E, vlastne stĺpec ETF a to by mali byť asi fondy, ktoré sa e, využívajú mm, neviem, či to súvisí s týmto, proste neviem, ako sa to týka tých fondov. Ďakujem pekne, ešte kolega Celer dostane slovo, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som práve prišiel z regionálneho výboru, paralelne s našim zasadnutím sa Uskutočne vypočutie expertov a priamo dotknutých strán, pokiaľ ide o koheznú politiku a štruktúrálnu politiku. Te sú tam subjekty, ktoré sa zaoberajú implementáciou týchto politík, takže týka sa to aj napríklad polnospodárstva. A tam sa hovorí to, že hovorilo o tom, že pokiaľ ide o zjednodušenie, simplification, no žiaľ sa to nepretavilo do praxe a aj keď z politického hľadiska máme, nový, máme nový, nové rámcové nariadenie, vytvorili sa nové možnosti pre polnospodárstvo rybalov, ako aj ďalšie politiky, upravili sa určité model, modality v rámci vytvárania programov, ako aj v rámci zúčtovania. Vyzerá to ale tak, že v každej programovacej oblasti sú rozličné pravidlá, rozličné postupy, Týka sa to rovnako aj zúčtovania. Ťažko sa to dá vôbec vzájomne porovnávať. A potom sú tam potom je to veľmi zložité pre orgány, inštitúcie to implementovať, ktoré nedisponujú, predovšetkým ide o orgány, ktoré nedisponujú veľkým počtom pracovníkov, takže je to skutočne zložitá situácia pre nich. Takže potom si je dôležité položiť otázku nákladov a výnosov štruktúrálnych fondov, Ide teda o prostriedok, ktorý poskytuje Európska únia. Dalo by sa povedať, že ten prospech vôbec nie je porovnateľný s tým vyvinutým úsilím a že v podstate by sa toho dalo vzdať. Ja to považujem za nebezpečné, totiž to teraz sme vlastne v druhom roku alebo na konci druhého roka programovacie obdobia a blížime sa hodnotení, hodnotení, hodnotení v polčase a vidíme, že vlastne ešte nemáme ani potvrdené všetky operačné programy, takže vystáva tu otázka, do akej miery vlastne táto európska politika poskytovania podpor, aký, ak, aký vlastne, aké stimuly to ponúka v oblasti súdržnosti. Tak mne by zaujímalo, či je tu nejaká ochota na strane rady. Viem, že rada a komisia pracujú na, na, v rámci, e, na úrovni skupiny, na vysokej úrovni. A myslím si, že požiadavky a realita sú veľmi ďaleko vzdialené a už neostáva veľa času dispozície, aby sa tieto rozpory vyriešili. Okay. Nech sa páči, pán Defa. Ten... Ďakujem pekne, pokiaľ ide o pani Ayala. Musím sa ospravedlniť za ten žargón, ktorý som využil a máte absolútnu pravdu. Tieto výhrady, výhrady kvalifikácie si vyžadujú isté vysvetlenie. Poprvé ide o to, že poznáte ten termín reputation reservation, iste vám to známe. Áno, to je tá druhá vec. To, tu ide o program, potom je tu reputation reservation, to sa týka toho, ak sa nevykonáva platba. Takže v zásade tam nie je žiadna hrozba pre samotný rozpočet, avšak program jednoducho nefunguje. Sú tam určité nedostatky na úrovni programu a to sa teda týka tej časti reputational. A pokiaľ ide o tie prvé dve veci, to sú programy, kde už môžu byť isté platby, takže môže byť full, teda plné, a no, partial čiastočné. Full to je teda celý program, partial čiastkové. To sú, tu ide vlastne iba o časti programu, kde z našich správ z auditu alebo zo správ členského štátu, častokrát sa týka Španielska, sú to orgány auditu členského štátu, ktoré skonštatujú problémy, ale nepokiaľ ide o celý program, ale pok- iba pokiaľ ide o časť programu, napríklad v Španielsku, a ak je tam nejaký taký sprostredkovateľský orgán a je tam nejaký problém, tak sa to bude opakovať v viacerých programoch ako čiastkový pro- problém, lebo ostatné programy nie sú dotknuté. Takže samozrejme môžem spoložiť otázku, čo je lepšie alebo menej negatívne. Najhoršie je samozrejme to, keď celý program je zlý, takže to full plný to je najhoršie a partial čiastočný tam ide iba niektoré časti samotného programu, ktorý sa to dotýka. Takže to sú celkové čísla, pokiaľ naše výhrady. A potom je to možné rozstrniť na jednotlivé členské štáty. A pokiaľ ide o Španielsko, pokiaľ ide o tých prostredkovateľov, tam je to iba čiastkové. Takže, čo vám k tomu môžem povedať? Áno, je to vážna vec. ETC, this... ETC, tu ide o územnú spoluprácu, to sú programy Interregu. No a potom ešte na záver, pán Celer. Myslím si, že vy to vidíte príliš negatívne. Skonštatovať to takto, že vlastne nie sú tu žiadne zjednodušenia, myslím si, že to je prehnané. Dobre, ale možno, že je to dôležité tak citlivo vnímať. Totižto ide preto parlament a radu. Spoločne prijali nariadenie, ktoré núka mnohé možnosti na zjednodušenie. Napríklad e-cohesion alebo simplified cost option. Neviem, ak sa to povie po nemecky. Ale už len tá skutočnosť vôbec, že máme jedno spoločné nariadenie, už to je predsa pokrok. Aj keď tie pravidlá sú zložité, je lepšie, keď máte vlastne iba jeden súbor pravidel A priznávam zároveň, že pokiaľ ide o zjednodušenie, bolo by možné ísť aj ďalej, preto naša komisárka sa chopila iniciatívy, ide teda o tú nezávislú skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorej predseda bývalý podpredseda Európskej komisie Sim Kalas. A všetci ktorý pôsobí v oblasti štrukturálnych investičných fondov, budú spolupracovať s touto pracovnou skupinou a to preto, aby sa zabezpečilo následovné. Dôležité využiť možnosti na zjednodušenie a otvorene preskúmať to, aké ďalšie možnosti na zjednodušenie by sa núkali. Pokiaľ ide o schvalovanie programov, môžem vám povedať, že tie programy, ktoré ešte neboli prijaté v oblasti regionálnych politík, tam je to tak, že v rámci programu Interreg to trvá vždy dlhšie, je to zložitejšie, viacerí aktéry tam musia spolupracovať a pokiaľ je tie hlavné programy, nemám tu tie konkrétne čísla, ale ich menej ako 5 pokiaľ ide o tie, ktoré nie sú ešte schválené. Ale samozrejme, veľmi rád vám tieto informácie pošlem prostredníctvom sekretariátu, aby ste vedeli, aká je situácia v rámci schvalovania programu. Ďakujem pekne, tešíme sa na tieto informácie, tešíme sa aj na tie informácie, ktoré by som si chcel u vás vyžiadať. Naštívili sme Grécko, samozrejme musíme vedieť, aká je situácia pri 181 prioritných projektoch, aká bude situácia na konci roka, koľko bolo ukončených a koľko vlastne bude, bude tak povedať, ako, vyzerať ako investičné ruiny. Takže to nás zaujíma. Máme taký ten obávaný zoznam. Chceli sme to aktualizovať. Jeden stĺpček by tam mohol byť na záver. Aký bude ďalší vývoj. Chceme sa poďakovať, lebo bola to zaujímavá cesta vďaka aj spolupráci s komisiou. Chcem sa vám poďakovať za podporu. Bola to zaujímavá cesta, mohli sme získať náhľad do problémov regionálnych politik, pre všetkým pokiaľ ide o Grécko. No, medzi nami vám poviem, že som si to predstavovala horšie, takže bolo to celko zaujímavé. No dobré, ďakujem pekne. V zásade toto sme vybavili. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás, ďakujeme pekne Teraz budeme pokračovať pánom generálnym riaditeľom Servos, ktorého vítam prvýkrát na našom výbore. Rovno vám dám slovo, aby ste zodpovedali všeobecné otázky našej spravodajky. Nech sa páči. Thank you very much and, uh, thank you for the... Ďakujem pekne za slovo a za pozvánku. Ďakujem pekne aj za komentáre spravodajkyne. Chcel by som povedať, že o čom hovorila spravodajkňa, pokiaľ ide o ten prístup orientovaný na výsledky a prepojenie na EU 2020 a semester, to je presne to smerovanie, ktorým by chcela ísť komisia a snažíme sa takto spolupracovať s členskými štátmi. Takže my súhlasíme s tým zvoleným prístupom, dostanem sa k tomu neskôr, keď budem hovoriť o výsledkoch. Položili ste otázku, ktorá sa týka e, výsledkov Európskych fondov. Musím povedať, že máme tu prebiehajúce hodnotenie, pokiaľ ide o obdobie 2007-2013 Dokončí sa to na konci roka, ale už v tejto fáze vám môžem povedať niektoré predbežné výsledky. Samozrejme ich pošleme aj písomne. A ak teraz spomeniem niektoré čísla, potom budete mať celkový prehľad, lebo nemám pripravené také slajdy ako kolega. Pokiaľ je obdobie 2007 až 2013, v rámci SF sme pokryli kľúčové oblasti Lisabonu, ako aj v 2020. 52 zdrojov boli vynaložené na školenie a vzdelávanie, 49 na zamestnanosť a 11 na sociálnu inklúziu. Celkovo viac ako 80 miliónov ľudí sa zúčastnilo v operácii SF od začiatku programovacieho obdobia a sú tu odhady, že asi 9 miliónov ľudí si našlo pracovné miesto a viac ako 55 miliónov ľudí získalo ďalšiu formálnu kvalifikáciu. A zároveň viac ako 300 tisíc ľudí, ktorých podporil sociálny fond, sa stali SZČO a viac ako 50 tisíc osôb, ktorí sa že vlastný podnik boli podporení Európskym sociálnym fondom. Pokiaľ je cieľové skupiny, môžem vám povedať následné informácie. Pokiaľ ide o ľudí s nízkou kvalifikáciou, tak e, tvorili 45 celkovej účasti, pokiaľ mladých ľudí okolo 30 celkových, celkového počtu účastníkov. A keď sa trošku viac zameriam na mladých ľudí, je možné skonštatovať, že viac ako 24 miliónov účastníkov, mladých účastníkov, bolo zaznamenaných v období 2007 až 2013. A ešte jedna vec, pokiaľ ide o rodovú vyváženosť, 51% operácií sa týkalo práve žien ako aj ich účasti, sa týkali účasti na pracovných trhoch. Takže to sú kľúčové čísla, ktoré sú súčasťou tohoto hodnotenia. Samozrejme vám dáme dispozícii hodnotenia ex post. Teraz by som sa vrátil k tomu, o čom hovorila spravodajkyňa. Myslíme si, že je veľmi dôležité prepojiť využívanie ESF EU 2020 s odporúčaniami semestrami a to sa vykonalo aj v predchádzajúcom doby. Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, tá sa týkala prospechov, ktoré vlastne vyvinuli z toho, vyplynuli z toho nového rámca. Chcel by som skonštatovať v zásade 4 body. Jeden z nich už spomenul Walter, takže to nechcem opakovať. Pokiaľ ide o jeden z tých prvkov, sú to čisté finančné korektúry, považujeme to zmysluplné, nechcem o tom viac hovoriť. A je to istý posunený rámec, ktorý podľa nás bude dôležitý v novom období. Zároveň by som ešte chcel trošku času venovať dvom veciam. Poprvé, ide o nové obdobie, kde sme vlastne pri, vyvinuli prístup, ktorý sa orientuje podľa výsledkov. Stanovili sme si veľmi jasné ciele, máme kvantifikované ciele a stanovili sme spoločné výsledky a indikátory, ktoré boli odsúhlasené členskými štátmi a objavujú sa v operačných programoch. No a po druhé, myslím si, že je to dosť dôležité, Vypracovali sme zjednodušené nákladové opcie. Ako je vám známe, tieto zjednodušené nákladové opcie sú povinné pre všetky operácie ESF pod prahom 50 tisíc eur, čo je významná pomoc. No a ako doplnenie, komisia si stanovila cieľ, ktorý sa týka toho, aby sa dosiahlo 50 všetkých transakcií ESF, aby boli pokryté práve týmito zjednodušenými nákladovými obciami a to do roku 2017. Momentálne sme približne pri 25%, ale pracujeme intenzívne na tom, aby sa podarilo dosiahnuť tento cieľ, alebo sme sa aspoň čím viac priblížili v roku 2017. No a napokon ste položili otázku, ktorá sa, pí, ktorá sa týka všeobecného hospodárskeho rámca, ako teda EU 2020 a semester a odporúčania, ktoré sa týkajú jednotlivých členských štátov. Pre nás je toto absolútne dôležité. Je dôležité to, aby DG Employment bol súčasťou tej jadrovej skupiny služieb, ktoré pripravujú semester a odporúčania. Pre nás je jasné, že pokiaľ je ESF, je to jeden zo spôsobov, ako vlastne zabezpečiť implementáciu týchto odporúčaní. Spomeniem dva príklady. Záruka pre mladých, to je odporúčanie, ktoré prijala rada. My sme to upravili podľa jednotlivých členských štátov podľa odporúčaní. Takže pokiaľ ide využitie tejto iniciatívy, e, ide o to, ako vlastne využiť e, tento nástroj, to zosúladenie medzi politikami a finančnými nástrojmi. No a zároveň, pokiaľ je dlhodobú nezamestnanosť, komisia prijala odporúčanie o dlhodobej nezamestnanosti asi pred dvomi, tromi týždňami a je nám jasné, že pokiaľ je využívanie ESF v súčasnom období a budúcnosti, bude dôležité z hľadiska implementácie týchto odporúčaní v každom členskom štáte. No a napokon, pokiaľ ide o výkonnosť verejných služieb alebo služieb zamestnanosti, Vieme, že v niektorých štátoch je vlastne rozpočtová situácia taká zložitá, že pokiaľ ide o príspevky európskych fondov a ESF, to je jediný spôsob, ako zlepšiť situáciu, pokiaľ ide o verejné služby zamestnanosti. A na zároveň by som mal spomenúť ešte situáciu, ktorá sa týka vzdelávania a školení, takže z týchto dôvodov súhlasím s pravodajkyňou. Chcel by som povedať, že pracujeme na tom, aby sa plne podarilo zosúľadiť odporúčanie semestry, ciele, ktoré sa týka stratégie EU 2020 a využívanie Európskeho sociálneho fondu. Ďakujem. Die Spravodajkyňa. Ďakujem. Ďakujem, pán genere, generálny riaditeľ. Dúfam, že prídete aj budúci rok na absolút, absolutorium, pretože nám sa táto diskusia veľmi páči. <clears throat> Niekoľko pripomienok a otázok. Ďakujem za túto aktualizáciu mohli by ste nášmu výboru na konci roka 2015 posunúť aj vašu správu. Ja mám rovnakú pochybnosť, ako som predložila aj DG Regio, pokiaľ ide o vytvorené pracovné miesta. Ja mám e, s tým spojený vždy veľký otáznik, ako udržateľné sú tieto pracovné miesta, ako to budeme merať, čo sa stalo po určitom období s tými novými pracovnými miestami. No a ďalšia otázka, možno ešte väčší otáznik, a to pre všetky generálne riaditeľstva. Spoločné porozumenie a pochopenie E, výsledkov na strane akcií a indikátorov. Niektoré veci, ktoré vy spomínate ako výsledky, pre mňa sú to akcie, teda opatrenia, alebo indikátory a nie výsledky. Takže pohovorme si o tom, čo vlastne je ten výsledok a musíme všetci rovnako chápať tieto pojmy, čo to je výsledok a čo je opatrenie ktoré má viesť k tomu výsledku. To je možno už trošku filozofickejšie rozmýšľanie. No a ďalšia otázok, otázka, ako je to s implementáciou e, iniciatívy pre zamestnanosť mládeže. Vy ste spomenuli záruku pre mládež, ale ja chcem vedieť, ako je to z Youth Employment Initiative. Ďalšia otázka finančné obdobie 2000 až 2006. Vy to ešte stále máte po výročnej správe a chcem vedieť, či toto finančné obdobie ešte nebolo uzavreté. Prečo to tam je? 133 miliónov finančných e, korekcií uvádzate v tomto období. Mm, prečo to tam je? Alebo odkiaľ toto číslo pochádza? Vzťahuje sa to na obdobie rokov 2000 až 2006? Ďalšia vec, prerušenia platieb. Z 31 prerušených platieb sa týkalo 13 Španielska a 9 Talianska. Okrem toho v Španielsku 9 programov bolo pozastavených. Chcem vedieť, aké opatrenia e, generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť prijalo, aby sa toto vyriešilo. A moja posledná otázka. Výhrady na rok 2013 vo vašej ročnej správe je veľa výhrad ku Grécku a Maďarsku. Ja ako spravodajkyňa som už počula síce tú odpoveď, ale chcela by som vedieť, um, alebo chcela by som počuť, um, ako je to s Gréckom. Uh, povedzte to prosím aj pred výborom. Pán generálny riaditeľ, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za tieto otázky kvalita pracovných miest a ich počet. Hodnotenie teraz ešte prebieha, ale dáva nám veľa informácií o počte pracovných miest a musím povedať, že v tejto fáze nemáme ešte detailné informácie z predchádzajúceho obdobia o kvalite tých nových, obdob- e, nových pracovných miest, ale v novom období používame kritérium kvalitné pracovné miesto v spolupráci s členskými štátmi, keď pripravujú svoje operačné programy, takže v ďalších rokoch budeme schopní overiť, či pracovné miesta, ktoré sa vytvorili, sú kvalitné, či sa ľudia vracajú na kvalitné pracovné miesta na trh práce. Ďalšia vec. Output informácia, impact informácie. Áno, ja by som s vami chcel zdieľať viac informácií o počte vytvorených pracovných miest, o počte ľudí, ktorí sa vracajú do zamestnania. Máme takéto informácie na roky 2007 až 2013, ale nie sú veľmi detailné. Som si ale istý, že v ďalšom finančnom období, vďaka našim lepším indikátorom, budeme vám schopní dať oveľa presnejšie informácie. Ak dovolíte, ešte k Youth Employment Initiative, k iniciatíve pre zamestnanosť mládeže. Všetky relevantné operačné programy boli schválené do septembra 2015, čiže na tejto stránke sme už naozaj plne operační a vďaka e, snahe parlamentu a rady zvýšené e, predfinancovanie bolo schválené do 28. maja 2015 tieto zálohové prostriedky boli vyplatené, takže všetky členské štáty dostali 30 v rámci predfinancovania. To je, obrovské, to je obrovská suma peňazí. No a máme tu ešte len predbežné informácie, ale z toho, čo mám, môžem povedať následovné. Máme 110 tisíc uh, mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili v rámci tejto iniciatívy uh, v roku 2013 a 1,3 miliardy eur alokovali členské štáty projektom priamo v teréne. Takže prvý dojem je taký, že tie výsledky sú povzbudzujúce, pretože vidíme, že Nezamestnanosť mladých e, postupne sa znižuje v kľúčových členských štátoch. Takže toľko k e, nezamestnanosti mladých. A teraz obdobie rokov 2000-2006. Aj pre nás je to nepríjemné prekvapenie, že nie sme schopní uzavrieť programy ako tento. O, teraz hovoríme najmä o Taliansku, tam máme špecifický problém v Kalabrii a na Sicílii a máme problémy presvedčiť tento členský štát, aby pristúpil k uzavretiu programu, pretože nemáme na to žiaden nástroj, ani stimul, ani podnet, takže diskutujeme s nimi a hľadáme riešenie, ale chýba nám nejaká zbraň, aby sme ich mohli mm, donútiť to uzavrieť. Um, 37 prerušených platieb pre Španielsko. Áno, to je, to je tak. To ste dobre spomenuli. Spýtali ste sa, aké opatrenia sme prijali. Španielsko, bohužiaľ, patrí k našim zlým zákazníkom. Keď sa pozriete na predchádzajúce roky, vidíte, že to je situácia, ktorá sa nemení. Máme viacero členských, pardon, akčných plánov, aby sme pomohli v Španielsku, najmä s tými problematickými e, sprostredkovacími orgánmi. Spomínal ich Walter, aj my s nimi máme problém a majú zlú absorpčnú kapacitu a preto to pripravuje, vytvára problémy. No a teraz sme urobili tú zjednodušenú možnosť účtovania nákladov. Dúfajme, že to pomôže Španielsku snad sa tá situácia zlepší. A takisto ste sa pýtali na situáciu Grécka v stručnosti. Situácia je takáto. Je to veľký, veľký rozdiel oproti predchádzajúcemu roku. Štyri operačné programy pre Grécko tento rok dostali výhradu. Ja som prijal to rozhodnutie a to preto, lebo nás varoval dvor auditorov o závažných nedostatkoch. A druhá vec, Zdalo sa nám, že audit e, pokrytie Národného auditorského orgánu bolo príliš obmedzené. To sme nemohli schváliť, takže sme dali pod výhradu tieto štyri operačné programy a pracujeme samozrejme s greckými orgánmi a s dvorom auditorov a podarilo sa nám už vysvetliť situáciu, vyriešiť. Takže ja som bol schopný nedávno e, s stiahnuť tieto výhrady a platby sa opäť obnovili. Ďakujem. Ja mám otázku k tým kľúčovým indikátorom. Dlhodobá nezamestnanosť, podpora zamestnanosti, nezamestnanosť mladých. Myslím si, že je to naozaj chválihodné, že je to vaša úloha ako generálneho riaditeľa, ale myslím si, že EÚ tu robí vec, ktorá jej neprináleží. Toto by mala riešiť asi národná politika a národné štáty by mali robiť takéto reformy. Nie som si istá, či je dobré mm, posúvať tento problém na stôl Európy. Mm, tu podľa mňa by mala platiť subsidiarita. No a ešte pani Ajala Sender. Eh, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela spýtať generála riaditeľa, ktorému ďakujem za všetky tie informácie, či v prípade, hm, dajme tomu, toho pozastavenia, eh, tiež ste narazili na problémy s nedostatkom spolufinancovania, lebo pri niektorých, v niektorých prípadoch aspoň viem, že takýto problém bol, že nebolo spolufinancovanie, aspoň sa o tom hovorilo v minulosti a dáme tomu, ani som nemala dostatok času na analýzu informácií, ktoré mám, takže možno tam niekde je, ale e, na strane 65 dokumentu, ktoré ste nám poslali, je e, veľ, taký veľký štvorec, v ktorom sa hovorí, alebo teda Hovorí sa tam o e, riziku chyby a odhadoch pre každý operačný program vo vzťahu e, k e, programovaciemu dubiu 2007 až 2013, potom od roku 2014 ďalej. A mm, vidím, že časť, kde sa odhaduje riziko pre rok 2014, tam vidím, že no aspoň v poznámkach sa zdá, že je tam 22 programov španielských, ale tiež 24 programov talianských, e, myslím 18 nemeckých. Takže aké je vysvetlenie tej kvantifikácie e, toho globálneho rizika s tým miliónom eur? E, pretože vidím, že v Nemecku a v Španielsku ten, cel, ten celkový objem je podobný, talianský je vyšší, hungarský je dvakrát vyšší. Takže chcem eh, len lepšie pochopiť, čo znamenajú tieto množstva, ktoré sú v miliónoch eur a ktoré sa nazývajú kvantifikácia globálneho rizika pre 2014. Teda to sú peniaze, ktoré treba vymôcť, ktoré treba zaplatiť, alebo je to rezerva, tá rezervácia, alebo čo je to vlastne, to je, tieto, tieto stĺpce, tento stĺpec nie je celkom jasný a záver môže byť taký, že Španielsko e, možno bude musieť to rozdeliť cez svojich sprostredkovateľov. Skrátka, chcel by som vedieť, čo tá kvantifikácia znamená a e, keď to riziko je vyjadrené v tých miliónoch eur, tak e, čo, je tam, čo je v tom vlastne zahrnuté Skrátka, tieto, to, túto tabulku by som radšej, rada mala vysvetlenú. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Celano. Kolega Celer, ja mám otázku k Európskemu globalizačnému fondu. Politika trhu práce je ešte stále úlohou členských štátov, pokiaľ viem, aj predsednička to povedala. A globalizačný fond bol zriadený svojho času na to, aby tam, kde regióny a mesta trpia globalizáciou nejakým výnimočným spôsobom, tak aby tento fond tam zasiahol a pomohol. Keď napríklad sa prepušťajú pracovníci, ak v nejakom meste alebo regióne dôjde k veľkému prepušťaniu, napríklad nejaká fabrika, nejaký závod e, presunie, sa presunie do štátu mimo Európskej únie, tak potom tento fond môže pomôcť. Za posledné roky ale vidíme, že tento nástroj sa využíva už takmer inflačne. Počet žiadostí sa zvyšuje a parlament ich za posledné 2-3 roky stále častejšie schváľuje v zrýchlenom konaní. A ja si všímam pri tom, že sú tam aj e, žiadosti, na ktoré sa nevzťahujú tieto kritéria globalizácie. Niektoré podniky masovo prepúšťajú, ale to sú aj podniky, kde sú podielníci členské štáty a sú to mm, prípady prepušťania, ktoré, ku ktorým prichádza v dôsledku zlej konjunkturálnej situácie. Bohužiaľ, je takáto zlá situácia v mnohých regiónoch EÚ, ale nie je tam v hre globalizácia. A preto sa pýtam, keďže na toto nie je e, konkrétny rozpočtový riadok v rozpočte, ako sa tieto čísla plnia, tieto platby e, sa potom platia zo sociálneho fondu členským štátom. Európsky rozpočet má veľa výdavkov, ktoré sa vzťahujú na aktuálne udalosti, takže potom ako to robíte, presúvate nejaké menšie rezervy medzi riadkami? Miera úspešnosti je asi 50%, pokiaľ ide o opätovnú integráciu na pracovnom trhu. Takže to je samozrejme potešujúce pre tých, ktorí z toho môžu profitovať, ale keď sa na to pozrieme zo systémového hľadiska, mne sa zdá, že my tu nahrádzame členské štáty, e, ktoré by predsa mali realizovať politiku trhu práce sami, nie? Pán generálny riaditeľ, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Ja by som sa pokúsil e, odpovedať na každú z nich. K tej prvej vašej otázke, pani Gresle, by som chcel povedať, že podľa môjho názoru Semester je e, taká kolektívna aktivita, to znamená, že ciele a odporúčania, ktoré sú e, predkladané komisii fungujú len vtedy, ak sú akceptované členskými štátmi a to isté platí aj pre ESF, pretože je to znova spoločný nástroj, e, v ktorom figuruje európsky rozpočet, členské štáty. A preto si myslím, že ciele, o ktorých teraz hovoríme, o nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých a odbornom vzdelávaní, tak tieto e, možno riešiť len ak, si, len ak si to rozdelia tú prácu členské štáty a európska úroveň. Čiže zdieľame to vlastne na dvoch úrovniach. A pokiaľ ide o e, zadržanie a nedostatok spolufinancovania, tak mám pocit, že som sa nikdy nestretol s prípadom zadržania e, prostriedkov, ktorý by súvisel s neschopnosťou kofinancovania. Boli tam veci, ktoré súviseli so zlým finančným manažmentom, ale toto nie. Ďalej chybovosť. Možno by som chcel povedať, že na základe správ štátnych orgánov, ktoré kontroluje e, DG Employment a samozrejme na základe informácií, ktoré dostávame od OLAFu, náš odhad chybovosti pre rok 2014 je 2,8% až 4%. A konzistentne v priebehu rokov sa veľmi blížime tomuto odhadu e, auditorského dvora. To je pre mňa osobne veľmi dôležité, pretože musíme sa zhodnúť na jednej metodika. E, je to vec, kde buď máme zlú metodiku alebo zlé fakty, takže je veľmi dôležité, aby sme dospeli k tým istým e, záverom. A tento odhad chybovosti je zase založený na práci národných, audit, národných orgánoch auditu, pričom 88% tej, chybov, tej chyby je podľa nás e, považovaných za spolahlivých. A potom je tu ešte finančné riziko. Náš globálny odhad je taký, že, že finančné riziko je 169 miliónov eur pre rok 2014, čo korešponduje s 1,7 Eh, dočasných platieb eh, v rámci ESF. Takže aby som odpovedal na vašu otázku, je to v podstate percento dočasných platieb ESF, ktoré boli vykonané počas obdobia. Záverom ešte bola položená otázka o využití eh, fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Takže Mládežnícky fond aj Fond pre globalizáciu. Tu je potrebné eh, počkať na predloženie legislatívneho návrhu, takže využitie tohto nástroja v súčasnosti je v rukách tejto snemovne, takže vy si môžete overiť a kontrolovať, že veľmi striktne uplatňujeme eh, stanov, ustanovenia legislatívy. Ja. Vielen Dank. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste odpovedali a za to, že ste boli ochotní prísť. Dúfam, že nezmeškáte lietadlo, lebo to trvalo trošku dlhšie. Teraz um, ehm, polnohospodárska politika. Slovo dostáva pán Jerži Pleva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja ďakujem za túto príležitosť eh, položiť otázky. Mm, na základe aj toho, čo spomenala spravodajkynia ostatní členové výboru, eh, je až 8 miliónov príjemcov v tejto spoločnej polnohospodárskej politike, nielen polnohospodárov samotných, ale aj miestne orgány a um, podniky sú príjemcami uh, pomoci a uh, toto je pomoc, ktorá prispieva, podpora, ktorá prispieva k potravinovej bezpečnosti, eh, ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám. Eh, politika tiež eh, uchováva mm, hospodárskú aktivitu vo vidieckých oblastiach a ochraňuje tvorí našu krajinu. A ja by som chcel uviesť niektoré pozitíva SPP, ktoré sú dokumentované v, vo výročnej správe v forme indikátorov. Ako iste viete, naše ciele sa orientujú najmä na e, stabilizáciu príjmov farmárov a udržateľnosť, pričom príjmy farmárov, príjmy mm, polnospodárov, tie závisia veľmi od e, cien na trhu, ktoré sú veľmi volatilné, ale nedávne údaje ukazujú, že ak, e, vš- ak priemerný príjem v Európe vzrastie, tak príjmy polnospodárov rastú podobnou mierou. SPP dokonca zmierňuje dopad volatility trhov, a polnohospodári teda nie sú ponechaní na pospas trhu. My sme analyzovali reformu SPP tak, aby e, aby upravila tento sektor e, tak, aby reagoval lepšie na trh. Teraz dnes e, tento sektor dokáže rýchlejšie reagovať na stimuly trhu, tak vnútorné ako aj exportné, importné cenová hladina je momentálne nad e, svetovou úrovňou a dnes sa táto, e, alebo teda postupne sa tieto ceny zbližujú. E, od roku 2008 je Európska únia čistým exportérom potravín a nápojov. V roku 2014 bol celkový obrad alebo objem 140 122 miliard eur. Exportné toky zaznamenávajú e, ročný rast 8% e, a to za, uplynulé, za uplynulých 8 rokov. Od roku 2007 plocha, plocha pôdy e, v environmentálnom režime sa s, s, narastla na viac ako 30 miliónov hektárov, teda to je strojnásobenie tu ide o príspevok tak k ochrane životného prostredia, ako aj k udržateľnosti. A čísla na roky 2007 až 2013 ukazujú, že 8,7 milióna eur bolo vynaložených z európskych prostriedkov na modernizáciu 380 tisíc fariem a, a ďalších 25 miliard eur bolo e, získaných alebo bolo vygenerovaných, vygenerovaných vo forme súkromných investícií e, prevody majetku takisto sú dôležité a viac ako 2,4 milióna ľudí malo v rokoch 2007 eh, až 2013 eh, bolo, bolo príjemcami vzdelávacích aktivít v oblasti polnohospodárstva, lesníctva a rybolovu a SPP vo svojej kapitole podpory schopnosti tiež poskytuje pomoc eh, farmárom. A ďalej Ďalšie informácie sa dozviete z našej správy, kde sú uvedené indikátory, aby som o tomto teraz už nehovoril. A pokiaľ ide o nové elementy, tak e, príklad e, za rok 2014. Naš, naša reforma bola, bola schválená v roku 2013, takže v prechodnom období, ktoré bolo schválené pre implementáciu reformy, a to osobitne z hľadiska rozvoja sme vlastne teraz ešte vo fáze implementácie predchádzajúcich programov a schvalovací proces eh, prebieha pri nových programoch. Pri, pri, pri priamých platbách nové eh, elementy ako ozeleňovanie začínajú až fungovať až v roku 2015 a v roku 2016 budú známe prvé výsledky, ale chcel by som zdorazniť to, že sme začali prípravu na túto novú situáciu a to už s predstihom, takže v prvom rade chceme byť dobre pripravení z administratívneho hľadiska a mm, reorganizovali sme na DG Agri našu štruktúru, e, redukovali sme e, zlikvidovali sme dve riaditeľstva v našom organigrame a vytvorili sme osobitný útvar, ktorý sa zaoberá priamými platbami a to najmä v tom, e, v, tých, v tom prvku greeningu, teda ozeleňovania. Takisto sme vytvorili alebo teda rozvíjame intenzívnu činnosť, e, spoluprácu s členskými štátmi na tom, aby sme im pomohli pripraviť sa na nové programovacie obdobie a chceme, aby účinne a efektívne vykonávali najmä kontrolu. Vytvorili sme, alebo teda e, certifikačným orgánom sme vložili do rúk nové právomoci. Tieto orgány certifikácie budú fungovať e, ponovom v tomto novom programovacom období. A ďalej sme zavedli dva nové elementy, ktoré súvisia s e, pozastavením, prerušením a, s, a redukciou, teda s, týmito, s týmto mechanizmom, e, s cieľom zlepšiť náš finančný, teda finančný manažment členských štátov. A, a ďalej sme zaviedli rámec spoločného monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je zlepšiť eh, posudzovanie výkonnosti našich politik. Takže v roku 2014 bolo rozbehnutých niekoľko projektov. Eh, jeden projekt je RAŠ, je zákaz dovozu polnospodárských produktov do Ruska. Toto bol, toto bol jedna z víziev, pretože tento ruský zákaz dovozu veľmi ohrozil náš vývoz eh, v objeme asi 5,2 miliardy e, mesových produktoch a ovoci a mliečných produktoch a v roku 2015 sa nám podarilo zmierniť následky tohto zákazu a pomôcť spolnohospodárom, aby stabilizovali svoje príjmy a takisto pomôcť podnikom, podnikacím spolnohospodárstvom, aby presmerovali svoje, svoj odbyt e, z exportu na iné kanály alebo do, iných, e, do, do iného priestoru. A ďalej Ďalej k vierohodnosti, vyhláseniu vierohodnosti. Tá, táto veľmi dôležitá politika by mala byť e, korektne spravovaná a celková situácia týkajúca sa rozpočtového riadenia v oblasti SPP sa oproti, oproti minulému roku zlepšila a náš záver je taký, že e, chybovosť v platbách členských štátov konečným príjemcom sa znížila e, teda je 3,10 pre celú SPP a druhé, e, druhé naše hodnotenie je, že keď e, zohľadníme korekčnú kapacitu, tak e, zostatkové riziko rozpočtu je menej než 10 prahu materiality. A toto, k tomuto vlastne vedie, alebo teda dôsledkom je, že popri platbách farmárom zostáva rozpočet v stabilizovanej polohe. A E, pokiaľ ide o počet neoprávnených pladeb, ktoré komisia e, sa bude snažiť získať pre členský štát, pre e, rozpočet, od členského, pre rozpočet Európskej únie od členského štátu, tak my sme sa snažili v našom akčnom pláne doriešiť nedostatky a neutralizovať ich. A počet výhrad v ročnej správe o aktivite sa znížil zo 63 na 52 a DG Agri naďalej uplatňuje prístup k auditu a kontrole e, z predchádzajúcich rokov, takže vieme presne, kde sú problémy a e, pokračujeme v systematickom vyžadovaní nápravných e, krokov od členských štátov vždy, ak je to potrebné. Naše preventívne aktivity Eh, vedú k dobrým výsledkom, ktoré sa už premietajú aj do zníženej chybovosti v roku 2014 a do, podarilo sa dosiahnuť dobrý pokrok najmä v tých členských štátoch, ktoré boli kritizované v minulých rokoch, ako napríklad Grécko alebo Španielsko. A tu došlo k zlepšeniu monitorovania a vďaka tomu akčný plán prináša výsledky. A v budúcnosti DG Agri bude pokračovať e, na tejto ceste, bude spolupracovať s členskými štátmi a pomáhať im zlepšovať e, svoje systémy manažmentu a kontroly, aby chybovosť e, zostala pod kontrolou. A teraz niekoľko pripomienok k vašim otázkam týkajúcim sa odporúčaní špecifických pre krajiny a európsky semester DG Agri a SPP priamo nie sú ovplyvnené touto veľmi významnou činnosťou, teda týmto európskym semestrom, ale e, je prirodzené, že máme záujem o to, aby sme boli zapojení a aby sme tiež zaangažovali členské štáty do lepšej implementácie SPP v nasledujúcich rokoch. Snažili sme sa túto vec už riešiť, keď členské štáty modifikovali svoje programy, rozvojové programy, vyjadrovali sme svoje stanovisko, Vyjadrovali sme sa teda k týmto zmenám a snažili sme sa dosiahnuť, aby tieto zmeny zlepšovali, skvalitňovali využívanie prostriedkov daňových poplatníkov v Európskej únii a chceli sme, aby bola možnosť eh, modifikovať tie programy. Teraz je vlastne jedno obdobie, v ktorom je možné modifikovať tie programy a eh, členské štáty vždy túto možnosť využívajú. A aby som pokračoval v príkladoch, tak eh, Využívame tiež schvalovanie programov. Niektoré opatrenia, ktoré sa považujú za e, veľmi chybové, neboli akceptované pre nové program, v novom programovacom období. Takže sa nám podarilo dosiahnuť aj isté zlepšenie e, vynakladania prostriedkov daňového poplatníka, daňových poplatníkov, určitou modifikáciu a vylepšením programov, isté Radi budeme spolupracovať s členskými štátmi na ďalšom zlepšovaní a budeme tiež radi, ak e, sa v kontexte uznesenia o absolutóriu členské štáty, ak sa im pripomenie aj tento element, myslím, že som vyčerpal všetko, čo som chcel povedať a som ochotný odpovedať na vaše otázky. Vielen Dank, Ďakujem pani spravodajkyňa. Ďakujem, pán generálny tajomník Pleva. Ja mám len niekoľko otázok, len aby som si ujasnil niektoré veci. My e, máme nejaké pochybnosti o číslach, videli sme vašu ročnú správu o aktivite, niečo, niektoré z tých vecí sme si už objasnili, ale mám jednu, jed, jednu e, nejasnosť, možno by sme mohli využiť vašu prítomnosť za DG Regio, teda, pardon, prítomnosť DG Regio tu. E, podľa vašej výročnej správy 58 populácie v Európskej únii žije v, v videckých oblastiach a prevažne rurálnych oblastiach alebo regiónoch, to je na strane 60. Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie Európske, v európskych mestách a urbaných oblastiach žije viac ako 70 obyvateľov a podľa DG Regio viac ako dve tretiny európskej populácie žije v mestských oblastiach, v mestských zónach. Takže ja si len kladem otázku, či náhodou nie je nejaký, nejaká potreba e, dohody medzi, medzi e, generálnym riaditeľstvami, lebo neviem, či hovoríme tým istým jazykom. Je to veľmi zaujímavé, tento, tento rozdiel. To je prvá vec. A druhá je e, tá, že existuje tu KPI teda indikátor, kľúčový indikátor výkonnosti, ktorým je zamestnanosť vo vidieckej oblasti. Vy tvrdíte, že tento indikátor v roku 2014 bol stabilný, a ja si len kladem otázku, ako komisia môže potom vysvetliť skutočnosť, že na jednej strane je, dochádza k neustálemu znižovaniu počtu, počtu polnohospodárov, hospodariacich, a na druhej strane nezamestnanosť je stabilná. Ja e, len sa pýtam, či toto všeobecné hodnotenie je platné, je to, je to skutočne pravdivé pre všetky polnohospodársky využívané oblasti. A mám potom jednu otázku na tie rezervácie. Chcel by som sa spýtať, či tá výhrada k IPARu, to je e, vlastne v Turecku. Či to ešte platí pre Turecko, alebo už nie, ak by ste nám mohli poskytnúť aktuálne informácie. A posledná otázka, lebo mám pocit, že už teraz e, sme troška unavení, takže ja len vám to dám ako možno takú filozofickú námed na filozofické zamyslenie. Niekedy 7. septembra protestovali v Bruseli farmári, ak sa nemýlim, a ja sa vás pýtam, či si myslíte, že tento ostatný protest farmárov je indikátorom, že všetky ciele, o ktorých rozhodlo DG Agri, boli spojen, bolo splnených v praxi? Či všetky tieto ciele boli splnené v praxi? Ďakujem. Pán generálny riaditeľ. K tým vašim veľmi relevantným otázkam. Ja neodpoviem po poradí. V prvom rade k štatistike a k tomu, aký je podiel eh, alebo koľko ľudí žije v, v, vo videckých oblastiach. Takže my e, vychádzame pri našom hodnotení z rôznych e, zdrojov, z rôznych štatistík, takže predpokladám, že tak vlastne môže dojsť k tomu rozdielu, teda e, čo zdroj to číslo. Ale môžem vás ubezpečiť, že máme veľmi jasné štatistiky o našich príjemcoch pre naše politiky, teda to sú polnospodári, ktorí sa zúčastňujú na našich, e, na našich programoch a myslím si, že tam nemôže byť žiadny zásadný problém zistiť e, veľmi presné čísla ohľadom počtu príjemcov e, SPP, ale štatistiky, ktoré sa týkajú ostatných oblastí, tak tie samozrejme závisia od definície, teda e, ktoré oblasti zahrnieme do vidieckého priestoru, do vidieckej krajiny a ktoré nie. Takže asi bude problém v spoločnej interpretácii alebo v spoločnej definícii, pretože skutočne nie je e, tu žiadny boj o to, kto si, e, kto si uchytí, uchmatne čo najviac obyvateľov mestských oblastí. Nebojujeme o nich. Teda, teda nie je to predmetom sporu. Ďalej k tomu protestu farmárov v Bruseli. Povedal by som, že protest tých polnohospodárov skôr e, bol spojený so situáciou v sektore mliekarenstva a to preto, lebo produkcia po zrušení e, mliečných kvót sa v Európe zvýšila. Ja som už spomenul, že vlastne Rusko zaviedlo zákaz dovozu ktorý sa týkal okrem iného aj mliečných výrobkov. Takže my sme kvôli krátkosti času sme pozorovali istý nadbytok ponuky na trhu s mliečnými výrobkami a to logicky viedlo k zniženiu cien, respektíve my navyše pozorujeme isté zníženie dopytu vo vyspelých ekonomikách. Takže toto vyvolalo tlak na ceny a proti tomuto tí farmári protestovali. A povedal by som, že sme okamžite e, podnikli potrebné opatrenia, aby sme zmiernili túto situáciu. V prvom rade, ako som už povedal, v kontexte ruského zákazu sme už minulý rok e, zaviedli isté opatrenia, ale aj tento rok, vy ste spomenuli teda tento rok, ale len aby ste vedeli, v septembri na septembrovom eh, mimoriadnom zasadnutí rady sa schválila, alebo teda bol predložený tzv. balíček Solidarity, eh, do ktorého bolo vložených 500 miliónov eur, ktoré mali ísť práve na riešenie tejto otázky a pomoc polnohospodárom zmierniť tie dopady. Jeden, jedna z možností na zvýšenie diverzity exportu to práve tu, ale s týmto novým balíčkom získame istú flexibilitu, dávame členským štátom veľkú flexibilitu, aby si zvolili to opatrenie, ktoré podľa nich je vhodným riešením daného problému v konkrétnom regióne Európy. nielen v mliekarenstve, ale aj v inej živočišnej e, výrobe. A my sme si teda vedomi tohto problému a snažíme sa ho riešiť e, prostredníctvom takýchto opatrení. A pokiaľ ide o IPART pre Turecko, tak e, by som rád e, potvrdil, že je to výhrada, ktorá pretrváva a potvrdzujeme aj to, že došlo k istému zlepšeniu proti predchádzajúcemu roku. Pani Ayala Sender, nech sa páči. A prepačte, ešte som Zabudol na zamestnanosť, veľmi dôležitá otázka, zvýšenie zamestnanosti vo vidieckých oblastiach a zároveň pokles e, zamestnanosti v poľnohospodárstve. Je jasné, že ak dôjde k pokroku v poľnohospodárstve, ak sa inovuje v poľnohospodárskom sektore, tak zamestnanosť klesá. Ale zmyslom našej politiky je aby sme vytvárali aj pracovné miesta v, vo vidieckých oblastiach. v Poľnohospodári často ostávajú na tom vidieku, ale snažia sa preorientovať na inú činnosť, napríklad naše rozvojové opatrenie im umožňuje prejsť na agroturizmus alebo podobné činnosti a budovať si takto biznis. Je pozitívne, že napriek faktu, že zamestnanosť v poľnohospodárstve klesá, tak zamestnanosť vo vidieckých oblastiach sa zvyšuje. Je to naozaj pozitívny príspevok politiky SPP. Um, nie iba k samotnému poľnohospodárstvu, ale k udržaniu vidieckých oblastí. To by sme chceli dosiahnuť našou politikou naozaj. Riešiť problém z nevyhodnených oblastí a zachovať vitalitu. Pani Ayala Sender. Si, um, muy Ja e, len veľmi stručne sa chcem spýtať. E, v reforme SPP e, vznikla situácia, kde mm, spoločná polnospodárska politika je otvorená do istej miery otázkam subsidiarity teda e, tá časť, ten program, programovacie obdobie 2014 až 2020, tam majú členské štáty možnosť upraviť si alebo prijať alebo e, modifikovať SPP e, v zmysle istých striktných pravidel. A dajme tomu v španielskom prípade, my, nám sa veľmi predtým nedarilo, ale a myslím, že budeme mať viac problémov aj v budúcnosti, v budúcom programovacom období, ale táto časť, ktorá kde, kde je schopnosť členských štátov si zvoliť formuláciu alebo modifikovať to, ako sa bude uplatňovať podpora z, z SPP, tak tu sa chcem spýtať, akým spôsobom si myslíte, že to bude mať e, vplyv na tie problémy, ktoré v súčasnosti existujú s, s tým účtovníctvom alebo s tým finančným manažmentom, pretože e, ak e, by sme preniesli SPP na vidiecký rozvoj, tak sa tam zvýši určite chybovosť, ale otázka je, či e, a ako bude mať vplyv tento, e, táto zmena. E, už, už dnes polnospodári v Španielsku nám hovoria, že nevedia, koľko budú vlastne dostávať po tej reforme po roku 2014. Čiže je to je to vec, ktorá nám troška robí vrázky na čele. Druhá vec, či je spôsob, ako reforma, alebo tá, tá čiastočná reforma, ktorá sa ohlasuje, ktorá momentálne, ktorej e, realizovateľnosť sa skúma, e, či tie problémy, ktoré, e, či vyrieši tie problémy, ktoré napríklad v Španielsku sú veľmi vážne. Ja by som chcela sa venovať tomu um, vidieckému rozvoju. Ja si myslím, že vaša práca je tu výnimočná. V Anglicku 0,4% chybovosť a vy to um, opravíte na 6,8%. Niečo um, uh, podobné je, bolo aj v Grécku. To nie, nie je už bagateľ. V Lotyšku mali 0,19 chybovosť vo, vo vidieckom rozvoji a vy ste zistili, že to bolo 8,19 Čiže to už nie je zanedbateľné a nemá to, to ani zatiaľ vplyv na akreditáciu platobných agentúr. Pri dvoch alebo troch ste reagovali, vy vždy skorigujete tú chybovosť, ale môžeme to tak nechať navždy? Môže, môžeme toto považovať za bežný postup? Máte slovo. I will uh, reply in order. Poprvé, subsidiarita a obdobie roku 2014-2020, je pravda, že počas reformy, ktorá bola dohodnutá medzi parlamentom a radou na základe návrhu komisie, e, tá reforma poskytuje teraz viac flexibility členským štátom a dúfam, že aj viac zodpovedností majú teraz za implementáciu členské štáty na pleciach. Poľnohospodárstvo je veľmi diverzné a preto Členské štáty majú určité nástroje na to, aby mohli špecifické problémy v jednotlivých regiónoch riešiť. Ako riešiť tento problém? A ako hodnotiť všetky tieto nové prvky, ktoré budú používať členské štáty v rokoch 2014 až 2020. My už sme pripravili e, spoločný monitorovací a hodnotiaci rámec. V tomto rámci máme 23 indikátorov, ekonomické kľúčové indikatúry, ekologické a iné, ktoré nám pomáhajú hodnotiť výkonnosť tejto politiky. My sledujeme odporúčania tohto výboru, aby sme sa skutočne sústredili na výkonnosť tejto politiky. My teda sme pripravení na hodnotenie tohto nástroja, ale je to, to je ešte len budúcnosť. My hovoríme o roku 2014. Za rok 2014 už som spomenul, eh, ako sme schopní vyhodnotiť politiku. Druhá otázka. Ale ešte niečo k roku 2014 až 2020 Mm, vďaka jednoduchému návrhu komisie politika je oveľa komplexnejšia ako predtým a teraz sa sústredíme na simplifikáciu. Náš komisár nás poveril e, poverovať, e, implementovať dobre politiku, ale zároveň aj zjednodušovať. No a to zasa sa prenáša na úroveň parlamentov členských štátov, musí akceptovať naše návrhy. My sme urobili screening všetkých našich nariadení a snažili sme sa nájsť miesta, ktoré sa dajú zjednodušiť. Pýtali sme sa zainteresovaných parlamentu členských štátov, chceli sme nápady, ako zjednodušovať. No a na základe tohto sa snažíme vnášať prvky zjednodušenia do tej politiky a Budeme o tom diskutovať aj tu s, s parlamentom, aj s členskými štátmi. A e, snažíme sa zjednodušovať aj formou delegovaných a vykonávacích aktov. No a teraz to navyšovanie, top-ups. Mm pokiaľ ide o opravy chybovosti, ktoré sme komunikovali platobným agentúram. Máte pravdu, pani predsednička. My sme zvýšili zásadným spôsobom chybovosť, ktorú nám uvádzali platobné agentúry na základe vlastných štatistik. My sme mali veľmi jasnú metodológiu, ako sme postupovali. My sme sa snažili stanoviť skutočnú a, a o, u, uveriteľnú chybovosť a zisk, e, používali, sme si vš, používali sme všetky dostupné informácie. Okrem tých informácií, ktoré nám dala agentúra, e, sme používali aj iné informácie. Používali sme výsledky auditu komisie, Takisto sme používali audit Európskeho dvora auditorov. Vyhodnotili sme všetky informácie od platobných agentúr, ale aj od certifikačných orgánov a je pravda, že nie sme spokojní. Um, je nám ľúto, že musíme zvyšovať chybovosť bolo by lepšie, keby platobné agentúry vedeli reálne odhod- od- odhadnúť chybovosť. Dôvodom tohto rozdielu podľa nás nie je zlý úmysel platobnej agentúry. Sú to skôr nejaké slabiny v kontrolách, ktoré robia agentúry. A preto teraz sa snažíme zlepšiť systém kontroly agentúr, platobných agentúr. No a v praxi vlastne, ak je chybovosť 2 až 5 ehm, na základe nášho hodnotenia a najmä ak je to viac ako 5%, tak urobíme výhradu a e, požiadame o implementáciu akčného plánu a potom e, kontrolujeme, či tento akčný plán je plne implementovaný. A tieto opatrenia nám pomôžu v budúcnosti dopracovať sa k lepšej kontrole zo strany agentúr. Agentúry budú lepšie kontrolovať a potom medzi našim hodnotením a hodnotením platobnej agentúry nebude taký veľký rozdiel. Odhadneme tú chybovosť približne rovnako. No a pokiaľ ide o tú reformovanú SPP, certifikačné orgány budú mať väčšiu úlohu, budú zodpovedné za kontrolu štatistik platobných agentúr a takisto budú hodnotiť odpočítateľno, pardon, budú hodnotiť aktivitu platobných agentúr. V budúcnosti nebude už dochádzať k takým opravám chybovosti z našej strany. Myslíme si, že agentúry to budú vedieť reálnejšie od, odhadnúť a sú náznaky, že v niektorých prípadoch naše hodnotenia chybovosti sú takmer rovnaké ako hodnotenia platobných agentúr, ale v niektorých prípadoch, ako ste vyspomenali, táto diskrepancia ešte pretrváva. A my teraz pracujeme s členskými štátmi aj s platobnými agentúrami na tom, aby sme znížili tú, ten rozdiel, tú priepasť. Ale e, ja, hovorí predsedníčka, tomu uverím, až keď e, si to prečítam čierne na bielom vo vašej výročnej správe o činnosti. Ja som fanúšik vašej výročnej správy a ja naozaj prosím, aby ste naďalej sa snažili o tú transparentnosť. Teraz máme ešte hodinu času a máme štyroch generálnych riaditeľov Takže teraz zavediem už naozaj drakonický režim. Je mi ľúto, že ste museli tak dlho čakať, ale dobrá správa je, že 80% rozpočtu už máme za sebou. Tak ako každý rok. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som začať tým, že my sme veľmi radi, pokiaľ ide o ten prístup, o tom hovorila pani Dlabajová, že je dôležité zamerať na výsledky a v tomto kontexte by som začal asi tým, že by som chcel poskytnúť tri konkrétne príklady toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Pre všetkým, pokiaľ ide o krízu s ebolou, vďaka stanovenému postupu, ktorý umožnili finančné pravidlá, bolo možné veľmi rýchlo zabezpečiť vakcín, vývin vakcín a klinických skúšaní a potom bolo možné využiť v dotknutých oblastiach. Takže to je skutočne veľmi konkrétny výsledok našich investícií. Potom tu bol výrazný prelom, pokiaľ ide boj proti rakovine. Tu išlo o tiež veľmi dôležitú oblasť vývoja, k tomu môžem poskytnúť prípadne detaily. A potom tu ide aj o novú generáciu batérií pre elektrické vozidlá, ktoré chránia životné prostredie. Mohol by som hovoriť o mnohých ešte príkladoch, ale Ide o to, že v posledných správach, ktoré sa týkajú dopadov rámcového programu číslo 7, ktorý bol zverejnený, správa, ktorá bola zverejnená aj pred niekoľkými dňami, tam sú viaceré príklady, ktoré potvrdzujú, prečo tento program bol taký úspešný. Samozrejme, zabezpečím vám prístup v najbližších dňoch k tomuto, tomuto dokumentu. Takže vidíme tu konkrétne výsledky aj keď samozrejme pokiaľ vývoj a výskum, tam je dlhodobý vplyv, to je nám jasné. Štúdie poukazujú na to, že 62% schopnosti je vďaka výskumu a vývoja. A vy, pani predsednička, pochádzate z Nemecka a tam samozrejme viete, aký je dôležitý výskum a vývoj pre hospodársky rast. Pokiaľ ide o výročnej správe, tam sa nezapodievame len vedeckými výsledkami, samozrejme zapodievame sa aj dobrým finančným riadením, Poukazujeme na to, ako postupujeme, aké školenie poskytujeme koordinátorom, aby sa predchádzalo chybám. Pokiaľ ide o mieru pochybenia, ako ste videli, je 5% a potom sú tam zostatkové, e, zostatková miera chýb, to sú 3%. Takže to sú také zaujímavé čísla a súhlasíme v tom, že tieto chyby nesúvisia ani so zlou vierou, ale s so komplexitou programov, takže to sa týka aj Horizontu 2020. My sme skutočne bojovali intenzívne za radikálne zjednodušenie a v Európskom parlamentu sme mali v parlamente sme mali výrazného spojenca, takže ide o to, ako zjednodušiť pravidlá a postupy, aby aj DPH bola prípustná, potom by to bola jednotná miera financovania, aby sa zjednodušilo predfinancovanie, elektronický workflow, podpis, a tak ďalej. Parlament nás podporoval v rámci tohoto zjednodušenia a chcem sa poďakovať pani Carvalho, poslankyni, ktorú poznám veľmi dobre, ktorá zohrávala dôležitú úlohu, aby sa zabezpečila táto, zabezpečilo toto zjednodušenie. a myslím si, že pokiaľ ide o tú mieru chybovosti, bude klesať. Samozrejme, potom, ako sa bude implementovať Horizon 2020, a samozrejme budeme môcť tedy vlastne zbierať tie výsledky tých procesov, bude to prospešné pre zainteresované subjekty, zníži sa chybovosť a ak pôjde dole chybovosť, tak budeme môcť znížiť tú mieru návratov a bude tam menej frustrácie a nespokojnosti pokiaľ ide účastníkov. Z tohoto hľadiska sme optimistickí pokiaľ ide Horizon 2020 a samozrejme chceme pokračovať vo výrazných aktivitách v tom zmysle, aby sme znížili chybovosť, pokiaľ ide o 7. rámcový program ja vždy, keď posielam eh, pohľadnicu pred Vianocami koordinátorom, želám im nielen všetko dobré do nového roka, ale píšem aj o tom, že si želáme, aby tá chybovosť eh, dosiahla no, úroveň. Názov by som ešte chcel stručne načrtnúť, že pokiaľ ide o zjednodušenie a samotné výsledky. Sú tu prvé výsledky štúdie, ktoré sa týka online konzultácie, pokiaľ ide o čerpateľov a veľmi jasne dôležite skonštatovať, že takmer všetci uznali, že pokiaľ je pravidla v rámci Horizontu 2020, znamená významný krok vpred k zjednodušeniu. Taký, taká drobná nevýhoda súvisí akorát s tým, že ten program je tak ľahko dostupný, že sme zaplavení žiadosťami. Získali sme asi 65 tisíc žiadostí, tak sme obeťou nášho úspechu. Takže to je taký stručný úvod tomu, čo som chcel povedať a som pripravený na zodpovedanie otázok, ktoré mi prípadne položíte. Ďakujem pekne teraz spravodajkňa. Thank you very much, director general, and uh, I thank you for your uh, very concrete example. Ďakujem pekne za tieto informácie a tie príklady. Skutočne potrebujeme mať teraz veľmi konkrétne výsledky, pokiaľ ide konkrétne príklady výsledkov. No a pokiaľ ide moje otázky, sú to následovné Ide o to, čo ste hovorili? Dobre, pokiaľ ide Horizon 2020, čakáme na to zjednodušenie. Správne ste skonštatovali, že pokiaľ ide o väčšinu chýb, súvisí to s komplexitou, komplexitou 7. rámcového programu. A prečo musíme čakať na Horizon 2020? Prečo nemôžeme tie zjednodušenie vykonať ešte predtým? Prečo stále ešte musíme na niečo čakať? To je moja zásadná otázka. A samozrejme, ako ste vy skonštatovali, že je tam množstvo, desiatky tisíc e, návrhov, pokiaľ ide Horizont 2020. E, sú to mnohé nové podniky a tam tá chybovosť by mohla naraz, takže ako chcete vlastne zlepšiť tú situáciu, pokiaľ je horizont 2020. No a potom ešte mám otázku, ktorá sa týka 7. rámcového programu. Samozrejme, pokiaľ ide o to hodnotenie rámcového programu, to ešte prebieha, takže pevne verím, že čo najskôr nás budete informovať o zisteniach v tejto súvislosti. A ešte sa chcem spýtať. Už ste to čiastočne zodpovedali, ale pokiaľ ide o vašu výročnú správu, tam sa spomína, že pokiaľ ide o tento 7. rámcový program, vlastne bude doplnený ešte v roku 2020, čo tým presne myslíte? Alebo tu hneď z toho vyplývajú viaceré otázky? No a potom samozrejme, vy ste viete, som veľmi znepokojená, pokiaľ ide o túto tému komplexity a pokiaľ ide o koordináciu Samozrejme, to je zodpovednosť za implementáciu 7. rámcového programu, to zdieľajú viaceré e, generálne riaditeľstva, celkové je myslím 7. Pokiaľ ide o riadenie a potom pokiaľ ide o zadávanie kontraktov a granty, to je outsourcované výkonným orgánom, takže tá koordinácia je veľmi komplexná. Viem, že komisia vyvíja úsilie, aby riešila túto vec, Chcem sa spýtať, akým spôsobom zabezpečujete vlastne tú koordináciu medzi viacerými aktérmi. Čím viac je tam aktérov, tým zložitejšia je samozrejme koordinácia. Takže to je moja prvá otázka a možno ešte neskôr sa na vás obrátim. Thank you very much. Why... Ďakujem pekne. Prečo teda nemáme nejaké radikálne zjednodušenie v rámci 7. rámcového programu? No, ide o to, že ak by sme teraz zaviedli také radikálne zjednodušenie do rámcového programu, bolo by dôležité otvoriť alebo otvoriť vlastne výberové konania, ktoré boli vytvorené v rámci toho bežného postupu. To znamená, že by to vyžadovalo minimálne rok a pol na to, aby sa vlastne rámcový, sedmirámcový program mohol rozbehnúť, pokiaľ ide o tú právnu stránku veci a preto tak je. No a po, po druhé, Vraveli ste správne, znamenali ste správne, že pokiaľ ide o e, vlastne nováčikov, tam je väčšia chybovosť. Áno, teraz tam je viacero nováčikov, malé stredné podniky, vládne organizácie a my sa snažíme ich informovať, snažíme sa ich riadiť, školiť, aby v končnom dôsledku sme predchádzali tomu, aby stali takéto chyby. A potom pokiaľ ide o to, že vlastne ako dlho tu budú tie projekty v rámci rámcového programu, keďže je tu určité backloading v rámci financovania, pokiaľ je silný rámcový program. Množstvo z týchto projektov to bude s nami až niekde do roku 2019-2020. Vrchol bude v období 2016-2017, pokiaľ je počet eh, program, projektov financovaných v rámci 7. rámcového programu, potom to bude klesať. Takže vtedy ten 7. rámcový program a tá práca ktorú odvádzame diskusia, pokiaľ ide chybovosť, v zásade tam bude tá istá situácia ako teraz. Minulý rok to bolo 5% a potom dostatková chybovosť 3%, takže nemôžeme tu spraviť nejaké zázraky, ale samozrejme postupne uvidíme, ako sa rozbehne Horizon 2020 a, a množstvo projektov, ktoré vyberieme, že tieto projekty, pokiaľ ich počet bude rásť v najbližších rokoch a určite sa zníži chybovosť. No a potom pokiaľ ide o váš posledný komentár. Myslím si, že to znepokojuje pani Gresle. Pani Gresle veľmi často hovorí o tom, že sú tam také rozličné časti, ktoré sú zapojené, alebo subjekty, ktoré sú zapojené do implementácie Horizontu 2027 a programu. A to je skutočne pravda. Máme tu 7 rozličných generálnych rejiteľstiev, ktoré pôsobia v oblasti výskumu, potom je tam výkonná agentúra. Takže z tohoto hľadiska skutočne je to program, ktorý sa implementuje rozličnými prostriedkami a z tohoto dôvodu pokiaľ ide o Horizon 2020, tu sme vytvorili niečo ako spoločné podporné stredisko, ktoré zabezpečuje biznis postupy, ktoré sa uplatňujú vo všeobecnosti a všade. To znamená, že pre čerpateľov, napríklad Fraunhofer alebo iné organizácie, keď teda mm, predložia nejaký návrh a chcú sa koordinovať s výkonnou agentúrou alebo s niekým iným, tak vlastne tie pravidlá, ktoré sa uplatňujú, sú identické. To znamená, že je tam jeden výklad, jeden jeden súbor pravidel, je tam jedna právna jednotka, ktorá zabezpečuje výklad právnych pravidel. Minulosti to bolo tak, že každé generálne rejtel si vykladalo tie pravidlá rozličným spôsobom. Je tam jeden tým, ktorý vykonáva ex post audity, jeden tým pre IT systém, je to plne harmonizované a myslím si, že to bol obrovský výsledok tak, takýto IT systém. No a potom, pokiaľ ide o riadenie výkonných agentúr a pokiaľ ide o riadenie spoločných podnikov, aj tam pôsobíme, pokiaľ je spoločný podnik, tam máme dokonca zlatú akciu. To znamená, že ak by sa to nevyvíjalo tak, ako si želáme, môžeme to zablokovať alebo môžeme požiadať o radikálne úpravy. Takže využili sme všetko, čo je k dispozícii na to, aby sme zabezpečili potrebnú kontrolu, aby sme zabezpečili aj to, že tie programy sa implementujú harmonizovaným spôsobom a takým spôsobom, aby bolo možné naplniť to, čo je dôležité pre naše spoločnosti. Kolegyňa Jala Zendo mucho al Sender. general toda... Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem generálmu riaditeľovi za všetky tieto informácie. Dostávame sa k eh, tým veciam, k tej, k tej správe, ktorú sme dostali. Ja eh, budem musieť eh, na tejto veci troška trvať, lebo toto je po iných programoch vec troška komplikovanejšia, teda je tam komplikovanejšie zistiť, ktoré veci sa tam robia dobre, lebo tie veci sú tak abstraktné, že ja by som teda chcela trvať aj na tom, aby, aby bol, bolo udelené absolutórium na tento rok, aby spravodajkyňa, e, aby sme teda mohli začať pracovať. E, teda vy ste mi poslali informácie a ja, mám, ja tam vidím kopu tabuliek a nie je mi to naozaj jasné. E, hm, to sú, niektoré sú veci, ktoré by sme si mohli vypracovať aj sami, čiže vy máte isté zdroje a Mm, toto hovoril aj riaditeľ, potrebujeme vedieť, ktoré boli tie úspešné záležitosti, kde boli tie zlíhania alebo problémy a, a ak sa niečo nedosiahlo, tak možno to nemožno chápať úplne ako zlyhanie, ale e, sú to veci, ktoré by bolo dobre, treba rozdeliť podľa krajín. Aj iné politiky, ktoré sú podobne alebo, alebo rovnako zložité, tak sú delené podľa e, krajín. A doprava takisto, e, e to sú prostriedky, ktoré E, sú poskytované e, ako podpora, rovnako ako, e, rovnako ako Horizon 2020 a bolo by dobré, aby to bolo rozdelené podľa štátov. Čiže tam takisto napríklad sú, jednoducho tie, tie informácie sú v tabulkách, ktoré spolu navzájom súvisia, je to, je to veľmi ťažké. Akurát jediné, čo tu môžeme vyvodiť, sú isté tendencie na e, strane 37, sú isté trendy a e, rôzne ciele, ale a teda hovorí sa o tom, kam sme išli a kam sme sa dostali a naozaj veľmi zaujímavé bolo, ako napríklad Dánsko a, e, alebo Švédsko, a tí majú tam tú šípočku, ktorá smeruje nadol a pre mňa je jasná jedna vec, že pravdepodobne bol stanovený príliš vysoký cieľ napríklad v prípade Švédska, tak bol tam cieľ 4% a možno to bolo príliš e, optimistické. Ja si myslím, že e, všetci toto môžeme zistiť. Ale sú krajiny, kde vlastne e, aj také, čo stúpajú, aj také, čo klesajú. majú krajina tiež klesá. Tie, ktoré stúpajú, tak tie ma tešia samozrejme, ale jedna, jedna krajina, Spojené kráľovstvo, ktorá nemá žiadny cieľ. Čiže čo teraz? Podľa čoho sa to riadi. Hej, oni teraz samozrejme tým, tým že šoferujú na ľavej strane, tak nemajú ten cieľ, ale e, sú skrátka, dáme tomu 20% projektov, nemá povinnosť sa nejako odôvodniť, odôvodňovať svoju existenciu, teda bolo by dobre, keby ste nám to jasne vysvetlili, aby sme mohli, aby sme mali predstavu, o akých sumách tu hovoríme. Tie, tie ktoré sa nemusia teda odôvodňovať. Ďakujem pekne, ja mám tri otázky. tomto roku, pokiaľ ide o Horizon 2020, mali ste 1400 ehm, mm, udelených grantov a 46 tisíc žiadostí, takže ako zvládate tento obrovský počet? A druhá otázka. Výdavky na administratívu. Pokiaľ ide o tie tretie orgány, stáli 100 miliónov a generálne riaditeľstvo 31 miliónov Dalo by sa to nejako ešte konkrétnejšie rozdeliť, kto spôsobil aké náklady kde. Ďakujem pekne, to môžete dať aj neskôr písomne. Tretia vec, to, o čom hovor, čo zistil aj interný audit. A tu ide o také ďalšie záležitosti ITRE, IMI, ktoré sú financované z vášho rozpočtu ale za ktoré vlastne nenesiete tú zodpovednosť. Takže tam ide ITER, pokiaľ je ITER, tam je problém. Prečo tak je pri IMIS? Tam ste zvolili taktiku, že sa dištancujete, tam máte výhrady, takže ako to je, ako chcete postupovať, aký je plán. Budem mať aj stretnutie s komisárom Kanietem, potom globálna rezerva pre 7. rámcový program. Jednoducho to je zložitá vec. Pokiaľ ide horizont 2020, tam to bude zacielenejšie? Ďakujem za odpoveď. Thank you very much uh, for the... Ďakujem pekne za položené otázky, takže pokiaľ ide o to, že aké sú vlastne tie úspechy, dopady, aké je, je informovanie o tom. Myslím si, že mali sme zvýšiť úsilie, to isté. Konec koncov o tom hovorila aj španielská kolegyňa, ako aj pani Dlabajová, musíme lepšie komunikovať. Áno, niekedy to nie je bežné pre vedcov, oni sa zameriavajú na poznatky, nie sú až také dobré v komunikácii, takže to je úloha, na ktorú sa musíme viac zamerať. Potom samozrejme ste spomenuli aj scoreboard a tu ide o tie ciele v oblasti výdavkov pre členské štáty a vlastne už v roku 2000 sa štáty zhodli, že 3 HDP do roku 2010 budú investovať do výskumu inovácie. V roku 2010 sme to nedosiahli. Potom sa tá lehota predložila na rok 2020. Opätovne je ten istý záväzok, že 3% pôjdu do výskumu a inovácií, ale je jasné, že im to sa nepodarí dosiahnuť. No a sú tu samozrejme štáty, ktoré investovali veľa do inovácií, tie sú veľmi konkurencieschopné, len v Európe, ale aj z globálneho hľadiska úzko sledujeme situáciu a samozrejme máme tam ma- malé páky na tieto štáty, ale v zásade snažíme sa pracovať na tom, eh, vysvetliť, prečo je to dôležité nielen na európskej úrovni, ale aj na vnútroštátnej, ako aj regionálnej úrovni. No a potom, pani Gresle, správne ste poznamenali, že je tu obrovský počet žiadostí, ktoré dostávame a skutočne je to veľmi znepokojúce, aký je populárny ten program. Vidíme to na jednej veci, totiž tedy keď ste vraveli, že Horizon 20, 2020 mal byť 100 miliard a nie tých 90 miliard, ktoré dostali nakoniec, snažíme sa vyvinúť maximálne úsilie, aby sme zvládali tieto návrhy, žiadosti, si viete predstaviť, čo to znamená pre našich pracovníkov. Jednoducho je tam hodnotiaci postup v dvoch fázach. Je dôležité vysvetliť, že Horizon 2020 sa týka iba, ak je tam z toho strategického hľadiska nevyhnutná medzinárodná spolupráca, tak to sú opätovne tie obavy, ktoré máme, lebo tá úspešnosť klesá a výrazným spôsobom a je to veľmi znepokojúce, pre všetkým pre nováčikov, ktorí vidia, že vlastne tá úspešnosť klesá, takže musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sa znížila tá, tá, tá úspešnosť zvýšila. Takže pokiaľ ide o RCA a výkonné agentúry IRC, tam je o 3%, 2,8% to je veľmi málo. Tam no potom vám poskytnem detálne informácie k tomuto neskôr. No a z politického hľadiska samozrejme pokiaľ je o zodpovednosť za IMI, ako aj za ďalšie veci v oblasti, v oblasti energetiky, áno, to je vec spoločných podnikov. A pokiaľ ide o ITER, ako iste viete, komisár Kanete je zodpovedný ja ako generálny riaditeľ už nie som zodpovedný od jary za túto, za tento projekt. Samozrejme som v kontakte s našimi kolegami, ktorí pracujú na tejto, v tomto spise a potom poslaná vec, ktorej sa hovorila pani Gressle, to ide o to, že ja vždy mám také všeobecné výhrady, aj keď 97-98% výdavkov si myslím, že sú v poriadku. Takže ja sa riadim tým pravidlom, že ak existuje nejaká chybovosť, ktorá je vyššia ako priemer, musíme tam mať všeobecnú výhradu a jednoducho ide tu o istú sumy výdavkov, kde vidíme samozrejme, že nie sú žiadne problémy a keď je tá chybovosť nižšia ako 2%, či je to ERC, Mariškovelská kury, alebo je to prefinancovanie Horizontu 2020, alebo nejaký iný program, samozrejme tam tá situácia je odlišná, ale budeme sa tým zapodievať a pokiaľ je Horizont 2020, ako ste o tom sami, sama hovorila, ešte je dôležité lepšie rozlišovať a ak sa bude dobre dariť, tak sa nám podarí v celom, kontra- v kom- celom programe mať nižšiu chybovosť ako 3% a už to potom nebude aktuálne. Ďakujem pekne. Ja, wir, wir, wir danken Ihnen. Ich fürchte, wir sehen uns wieder. Und die Sache... Ďakujem. Dúfam, že sa uvidíme opäť a tá globálna rezerva, tam by som, to, to by som nechcela v horizonte 2020. Ďakujem. A teraz eh, rozvojová pomoc. Ines, tam ale myslím nie sú žiadne problémy. Ospravedlňujem sa, ale keď som žiadala o rozdelenie podľa krajín, tak som e, hovorila o tom, že by bolo dobre, keby mi generál... Nie, že by, že by mi to dal teraz generálny riaditeľ, ale že by sa to zaslalo, tá teda komisia, že by zaslala proste vám jednotlivé údaje pre krajiny, teda kto sa zlepšil, kto sa zhoršil a tak ďalej. Ja som to pochopila tak, že to dostaneme Zajtra vám dáme všetky informácie, ktoré potrebujete. Dobre? Bitte nicht den Lastwagen schicken mit den Papieren, Foto. <laughs> Demelo, bitte. A teraz pán eh, Demelo. Ďakujem. Ja budem veľmi, veľmi stručný, pretože sa čas eh, kráti, takže tri otázky, ktoré spravodajkyňa položila na začiatku. Vy ste sa pýtali na tie hlavné výhody a kľúčové slova, takže ja poviem dve. Jedno je pozitívny príspevok k mileniovým rozvojovým cieľom a druhé, druhé heslo transparentnosť. Pokiaľ ide o prvé heslo, my sme pozitívne prispeli k dosiahnutiu 11 rozvojových cieľov. Napríklad 58,7 milióna ľudí dostali potravinovú pomoc, 7,7 eh, eh, milióna ľudí dostali eh, vzdelávaciu pomoc, Pomohli sme 1,2 miliónu učiteľov na základných školách, 37 tisíc škôl bolo vybudovaných alebo zrenovovaných 300 tisíc nových dievčat, um, študentiek sa dostalo na stredné školy. 20 miliónov detí bolo zaočkovaných proti osýpkam a 10 tisíce zdravotných centier sme vybudovali, čiže naozaj obrovská práca, ktorá prispela uh, k dosiahnutiu rozvojových cieľov milénia. Ďalšie heslo transparentnosť. Chcem zdôrazniť, že sme upgradeovali viacero, o, o viacero bodov e, v registri transparentnosti IATI. Robíme teda veľké pokroky v tejto oblasti a dnes na našej webovej stránke môžete nájsť dva nástroje, ktoré vám umožňujú zistiť, čo financujeme, kde, čo robíme a, a to je vlastne Aid Explorer, Explorer, Explorer a Europe Aid Atlas, tak sa volajú tie dva nástroje na našej webovej stránke. Nové prvky, ktoré sa implementujú, my ešte sme stále na začiatku cyklu. EDF sa začal v marci, ale môžeme povedať už niečo zaujímavé, niečo, čo pozná pani e, Gresle, a to sú tie trastové fondy, čiže revízia finančného nariadenia, aby sa vytvoril Európsky trastový fond, Môžeme to urobiť na európskej úrovni s európskymi štátmi a nemusíme iba prispievať do trastových fondov iných medzinárodných organizácií. No a takisto pred rokom sme zriadili v júli, v júli 2014 prvý európsky trastový fond v histórii a e, ten rieši vlastne situáciu v Stredoafrickej republike. 188 miliónov eur bolo naplánovaných do tohto fondu, 52 už bolo mobilizovaných, 47 milióna eur e, bolo schválených vo forme projektov, čiže 94 predchádzajúceho e, sumy. 26 miliónov eur bolo už nakontrahovaných a 16 miliónov eur už bolo vyplatených. To je niečo úplne nové. A toto ukazuje, ako e, konkrétny nástroj pomáha, keď e, združíme do jednoho koša rôzne um, zdroje a uh, keď máme k tomu aj zjednodušené pravidlá, môžeme konať rýchlejšie. To sú teda nové možnosti, ktoré nám dáva nové finančné nariadenie. Tretia otázka sa týkala všeobecných makroekonomických konzekvencií. References here. When is... Tu by som chcel povedať dve veci my riešime napríklad e, krajiny Severnej Afriky, kde e, vidíme rastové miery vo výške 4, 6 a 7 ale rast podľa nás nie je všetko. Je treba vnímať aj to, ako tento rast sa používa alebo distribuje, aký jeho zdroj. V niektorých prípadoch e, ide v podstate len o komodity, o predaj komodít, ale nám ide o E, reálny rast a takisto spôsob distribúcie je veľmi odlišný. A je to veľmi zaujímavý element a ja by som chcel zúrazniť to, čo je pre nás najdôležitejšie a to, že globálne extrémna chudoba v roku 2010 klesla na polovicu a to pre, 5 rokov pred e, termínom a, tak, a odtedy, odtedy klesa. E, podľa čísel mm, množstvo ľudí, ktorí žijú z 1,25 dolára na deň kleslo na polovicu od roku 1990 teraz z 1 miliardy. Pardon, o jednu o jednu miliardu. Uh, takže toto je tiež na ceste k cieľu. A k tým ostatným trom otázkam uh, by som chcel, podobne ako aj vaši ostatní kolegovia sa pýtali, chcel by som sa odvolať na mm, tú e, zjavnú, zjavný rozpor vytvorenia globálnej výhra, výhrady a zatiaľ, a zatiaľ čo počty študentov globálne klesajú. Chybovosť je relatívne nízka a pozitív, potenciálne môže ešte stále klesať a e, základná miera chybovosti, ktorá je pomerne dobrá, tak e, vo mne vzbudzuje dôveru, že e, napriek tejto všeobecnej výhrade tam bude možnosť získania vyhlásenia vierhodnosti na základe tej jednoročnej správy. My sme v minulom roku e, museli zmeniť prístup e, v štúdii zbytkovej e, chybovej miery. Ja neviem to teda vykonať za rok 2014, pretože nedokážem zmeniť ciele uprostred hry, tak povediať. Momentálne na tom pracujeme a dúfam, že budúci rok budeme schopní prísť s konkrétnymi výhradami v oblastiach, kde máme špecifické problémy. A tiež by som chcel povedať, že eh, chcel by som pripomenúť, že keď hovoríme o chybovosti, tak eh, nehovoríme o podvodoch, ale o peniazoch, ktoré sa, alebo nehovoríme o peniazoch, ktoré sa stratili, ale zvyčajne o administratívnych chybách. Tieto administratívne chyby, tie sú najmä v našich zmluvách s medzinárodnými organizáciami a eh, organizáciami občianskej spoločnosti a tam práve sa snažíme zamerať našu aktivitu a dúfame, že sa nám podarí situáciu zlepšiť. Spomenuli ste tiež otázku výsledkov, indikátorov a tak ďalej. Ak mám byť úprimný, tak my v súčasnosti vnímame dva okruhy. Na jednej strane máme isté indikátory, ktoré sú zhrnuté vo výročnej správe o aktivite, ktoré aktívne vychádzajú z právneho základu A potom sú tu ďalšie indikátory na úrovni projektu alebo projektov, ktoré nám umožňujú získať prehľad o, o reálnom vplyve, o reálnom dopade. A chýba nám prepojenie medzi týmito dvomi. A e, nedokážeme teda e, získať nejaký systém, ktorý by nám umožnil reálne merať e, výsledky a preto sme v marci tohto roku rozbehli e, rámec, alebo teda rámec pre výsledky, ktorý dúfame nám dá k dispozícii prvý súbor elementov ešte tento rok, teda v poslednom štvrť roku. Takto ehm, očakávame, že budeme schopní ukázať vplyv aj výsledok jedno, e, aktivit, všetkých aktivít v rámci politiky rozvoja. Thank you very much. Thank you for this uh, and thank you even for Ďakujem, ďakujem aj za to, že ste dokonca tie otázky predbehli. Vy ste dokonca vzali z úst otázku aj mne, aj e, pani predsedničke, takže ďakujem vám za to. Ja teda nechcem ísť veľmi do hĺbky, do nejakých politických diskusí, pretože sa domnievam, že máme takýchto politických diskusí ohľadom migračnej krízy s migrantmi dosť, ale e, to portfólio týkajúce sa migračnej krízy, to je momentálne absolútne prvou prioritou, teda kríza utečencov, e, ute, ute, utečenská kríza je prvá priorita. Myslíte si, že nástroj DGDF alebo teda, že DGFko má dostatočné nástroje na to, aby túto krízu zvládlo a druhá otázka je, viete, vedeli by ste využiť nejaké politické odporúčania v mm, v absolutóriu na rok 2014 alebo počkáte na strednodobé prehodnotenie, aby tieto nástroje sa posilnili, lebo je to skutočne priorita číslo 1. Druhá otázka, ktorú chcem položiť. Vy ste trocha predbehli a teda predvídali ste, čo sa spýtam. Určite vám pripomeniem budúci rok váš vaše, vaše vyjadrenie o všeobecných a špecifických výhradách, lebo znova to budeme riešiť aj v tomto absolutóriu na no, tento rok aj komisia vám to pripomenia, lebo komisár to spomenul, komisia to spomenula vo svojej syntetickej správe, teda, že chce inštruovať DGF, aby skúmalo spôsob, ako zväčšiť rozsah kontroly a to tak, aby e, boli k dispozícii e, vyhlásenia výrodnosti založené na riziku, na reálnom riziku. Takže e, ja chcem položiť ešte jednu otázku. Mohli by ste, prosím, veľmi stručne a teda verejne, e, dať nejakú informáciu o prípade IMG, ING. Thank you very much. And thank you very much for your questions. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky k utečencom. Ako iste viete, komisár predložil agendu, ktorá pokrýva rôzne dimenzie tohto problému a zasahuje do viacerých oblastí európskej politiky. Pokiaľ ide o samotný rozvoj, tak e, my sa zameriavame na koreňové príčiny, na to, prečo majú ľudia potrebu utiecť od niekiaľ. A domnievame sa, že naša úloha je v tom, aby sme pomohli krajinám pôvodu, tranzitným krajinám vytvoriť také podmienky, že ľudia budú mať možnosť voľby. Problémom že je, že mnohí ľudia si vybrať nemôžu keď hovoríme o koreňových príčinách, tak e, musíme najmä vytvárať podmienky, aby ľudia si mohli vybrať, aby mali možnosť voľby. No a my sa snažíme s týmto cieľom zlúčiť prostriedky viacerých nástrojov s využitím možnosti Trastového fondu, ktorú máme aj teraz. A komisia v nasledujúcich dňoch rozhodne o vytvorení opatrenia tzv. Európskeho trastového fondu, ktorý bude schopný mobilizovať až 1,8 miliardy eur z piatich rôznych finančných zdrojov. Takže myslím, že sa komisia chopila svojich povinností a mm, zasiahlo to 5 rôznych útvarov komisie, to znamená 5 rôznych útvarov komisie sa, sa zaviazalo, že dá e, finančné prostriedky za rovnakých pravidel do jedného košíka. Dohodli sme sa na zjednodušenom postupe v tejto oblasti a e, na komisii, tak ako aj v iných organizáciách, e, toto sa dá považovať za veľký krok. A dnes sme získali jednomyselnú podporu členských štátov na vytvorenie tohto trastového fondu, fondu, takže teraz komisia môže prikročiť k reálnym krokom. A aké tie kroky budú? Čo potrebujeme urobiť? My sa musíme pokúsiť vytvoriť veľmi rýchlo pracovné príležitosti. Potrebujeme riešiť potreby ľudí a to osobitne potreby žien a dievčat, ktoré zohrávajú osobitnú úlohu v ekonomikách krajín, o ktorých vlastne hovoríme. A tiež musíme pracovať na veciach ako napríklad ehm, manažment politik v týchto krajinách, teda tak spôsob vládnutia ako aj ochrana hraníc, vyhýbanie sa situáciám, kde radikálne skupiny a rôzni prevádzači zneužívajú situáciu, aby na ne zarábali a aby tým financovali aj ďalšie nelegálne aktivity. My už teraz máme pripravené projekty, máme ich niekoľko a úzko spolupracujeme s členskými štátmi, ktoré sa rozhodli zúčastniť sa na fungovaní tejto skupiny a máme už teraz niekoľko potvrdených e, účastníkov, teda členských štátov, ktoré sú účastní. Máme dve európske krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi, ktoré ohlásili svoju ochotu zúčastniť sa. A ja dúfam, že toto bude ten centrálny ústredný element, ktorý nám umožní urýchliť naše kroky v partnerstve s našimi partnerskými krajinami samozrejme. A teraz A teraz eh, k eh, nedostatkom. My, eh, problémom, ktoré máme my, aby sme sa mohli seriózne venovať chybovosti, tak potrebujem novú štúdiu zbytkové chybovosti, aby som vypracoval nový, no, nový záver. Jednoducho ja nemôžem z intelektuálneho hľadiska ak chcem byť úprimný, uplatňovať existujúci systém. Čiže my štúdiu musíme vypracovať inak a nasledujúci rok budem mať e, k dispozícii špecifický prístup, ktorým budem môcť riešiť tento problém. A teraz GNG. ING. Ako iste viete, komisia sa rozhodla, že ING nebude uznávaná za medzinárodnú organizáciu pre účely medzi, e, finančnej regulácie a teda nebude možné delegovať riadenie projektov, to znamená, nebudú udelované žiadne projekty a v tejto modalite platby v rámci existujúcich kontraktov sú posudzované a sú veľmi dôkladne skúmané a sú predkladané priamo mne, takže to bereme veľmi vážne. A čakáme na výsledok súdneho sporu, do ktorého sa ING pustilo a žaluje komisiu. Ďakujem. Viete, že koncom tohto mesiaca máme, budeme mať ešte zasadnutie za zatvorenými dvermi o tom, ako e, DEFCO zaobchádza s tými správami ambasadorov z tretich štátov a potom tú otázku reportingu môžeme ešte preskúmať s vami viac do detailu. Už nemáme veľa času. Mne osobne sa nepáčilo, že sa dosiahlo iba 9 z 24 eh, kľúčových indikátorov, rýchlosť platieb, eh, implementácia výsledkov auditov a tak ďalej. To je len tretina splnených, ale k tomu sa písomne ešte vrátime. Chceme o tom ostať, eh, vedieť viac. Ak zaplatia členské štáty všetko do toho trastového fondu pre Sahel, tak naozaj vás potom pozvem na pohárik. To budem veľmi šťastná. Uh, a ďakujem za informácie a teraz ešte vítam generálnu riaditeľku pre ľudské stroje, pani Souku. Chceli sme s vami hovoriť o európskych školách. Chcete ešte spravodajkyňa slovo? Ďakujem. I am happy to see this gender balance in the... Ja som veľmi rada, že aspoň medzi generálnymi riaditeľmi je tu istá rodová, rodové vyváženie. Treba asi, asi by malo byť ešte, ešte väčšie. Každopádne ďakujem za to, že ste tu. Ja e, by som chcela povedať, že vo vašej správe o aktivitách, výročnej správe o aktivitách, e, ponechávate výhradu, si ponechávate výhradu, ktorá vydaná daná v roku 2013 na základe reputácia, na základe e, uznesenia súdneho dvora. My máme od vás nejaké odpovede, už sme ich teda dostali. Aj ste všetci členovia výboru chcú vedieť, aké sú, aké, ako sa staviate k týmto výhradám iste chápete, že hovoríme o klasických prípadoch podvodu, kde tento podvod nebol zistený eh, a teda prebiehal dlho. Takže čo sa z toho môžeme ponaučiť a aký pokrok ste dosiahli? Eh, inými slovami, akým spôsobom sa zlepšilo riadenie európskych škôl na základe eh, teda výroku Európskeho dvora auditorov a aká je úloha riaditeľa škôl, generálneho tajomníka európskych škôl, ako, ako celkovo vlastne aj tento systém. Ja to skúsim len takto zhrnúť. A aký, aký je stav implementácie akčného plánu na rok 2015? Takže to je otázka pre pána Kivinena. A musím využiť túto príležitosť na to, aby som položila poslednú provokatívnu otázku dnes. Nemôžem odolať, keďže ste tu berte to ale ako dve oddelené veci. E, chcem sa spýtať, keďže vaša hlavná misia e, ako riaditeľka riaditeľstva pre ľudské zdroje spočíva v tom, aby ste zabezpečili vnútornú bezpečnosť Európskej komisie a aby ste propagovali špičkovosť v riadení ľudských zdrojov na komisii. A my teraz hovoríme o tomto prístupe, ktorý sa orientuje na výsledky, to je niečo iné, e, nové v aktivitách inštitúcií EÚ a dotýka sa to samozrejme aj Európskej komisie. Chcem sa spýtať, či si myslíte, e, že personál Európskej komisie je kompetentný dostatočne na to, aby zrealizoval e, tento prístup orientovaný na výsledky a chcem vedieť, či Eh, DG Human Resources robí nejaké školenie personálu, aby eh, personál bol pripravený na nový spôsob práce. Ja takisto vítam srdečne a osobitne aj pána Kariho Kivinena, generálneho tajomníka pre európske školy. Pani Souka, začnem poslednou otázkou. Myslím, že personál komisie je vždy pripravený riešiť nové výzvy, pretože je to vynikajúci personál, boli veľmi kvalitne vybraní títo ľudia a majú vynikajúcich manažérov. Máte tu príklady takýchto ľudí pred sebou teraz a ja sa domnievam, že my robíme veľa. DigiBudget je lídrom a celá komisia je odhodlaná realizovať tento nový prístup a som presvedčená o tom, že splníme požiadavky Možno ja tu na budúce už nebudem, ale som si istá, že budete vidieť výsledky našej práce. Náš personál je teraz veľmi motivovaný. E, zobrali na vedomie tú výzvu a pustia sa do toho. No a tá e, prvá otázka teraz. Áno, došlo k podvodu, ktorý bol e, skonštatovaný. Belgické súdy sú do toho e, zapojené. E, zodpovedné osoby sú teraz vo väzbe dvora auditorov. Aj vnútorný auditorský servis predložili správy a vieme, že máme naozaj problémy s finančným riadením v európskych školách. E, pokiaľ ide o riade, riadenie, tu európske školy sú veľmi špeciálne. Sú to 14, je to 14 škôl, a každá je úplne nezávislá. Môžeme to prirovnať eh, k, k generálnym riaditeľstvám komisie, keby každé DG eh, prišlo osobitne si prevziať svoje absolutorium. To znamená, že pre tie školy nie je žiaden centrálny orgán zodpovedný. Eh, a vy sa teraz pýtate, čo s tou výhradou ktorý je ten formálny orgán, ktorý by mohol riešiť výhradu. Takže formálnym orgánom komisie to je jeden hlas z 30 hlasov na správnej rade. Ehm, európske školy podliehajú medzinárodnému dohovoru, teda my máme jeden hlas. My sa snažíme robiť, čo môžeme, ale pokiaľ ide o tie tvrdé opatrenia, naše právomoci sú veľmi obmedzené. Ale Robíme veľa v oblasti tých tzv. soft measures, mekých opatrení. A tu vám môžem uviezť celý zoznam našej činnosti. Čo robíme, aby sa to zlepšilo? Začína sa to tým, že z DG Budget vysielame do tých škôl e, manažera strednej úrovne, aby zaviedol nový účtovný systém. Financujeme post pre koordinátora pre internú kontrolu. Podporujeme kvalifikované verejné obstarávanie v týchto školách. Takisto máme fond pre krížové účtovníctvo. Podporujeme generálneho tajomníka, aby aktualizoval finančné nariadenie pre školu. Nové nariadenie vstúpilo do platnosti v maji tohto roka a takisto sme zriadili novú pracovnú skupinu, aby ďalej skúmala túto a pracovala na finančnom nariadení a jeho uplatňovaní. A Zriadili sme pracovnú skupinu z DG Budget, ktorá pomáha generálnemu tajomníkovi a pomáha správnej rade e, pri e, implementácii odporúčaní interného auditu. Teda robíme veľa vecí, ale otázka je, či to je dosť. Dúfame, že v roku 2015 uvidíme už pokrok Otázka je ale, čo sa stane, ak nedôjde k pokroku a potom vyvstane asi otázka, či celkové riadenie je dobré. Takže v niektorej fáze by sme si už mali konečne položiť otázku, do akej miery funkcia authorizing officer by nemala byť e, presunutá na generálneho tajomníka pre Európsku školu. E, generálny tajomník asi nebude nadšený, ale možno to bude potrebné. A teraz pán Kivinen má slovo. Áno, môžem potvrdiť všetko, čo tu zaznelo. Došlo k nešťastnému podvodu. Hlavný účtovník jednej zo škôl využil, zneužil svoju pozíciu a náš starý systém, starý software m, mm, účtovnícky a takisto e, zneužil Mm, našu naivnú, um, náš naivný štýl fina, uh, riadenia financí. K podvodu dochádzalo veľa rokov a uh, podvod bol odhalený v maji 2012. Aké máme z toho vzaté ponaučenia? My sme sprísnili takmer všetko v oblasti financií, zmenili sme finančné nariadenie, kumulovali sme správy interného auditu a dvora auditorov. My sme to ale nemohli predtým implementovať kvôli starému softveru. Mali sme veľa problémov s novým softverom a po deviatich rokoch e, zlého vývoja sme zastavili projekt v roku 2013 a SAP e, zahájil spolu s nami ročný proces a v decembri 2013 sme odštartovali nový systém, respektíve začal fungovať 1. januára 2015. Finančné nariadenie sme zmenili, zmenili sme software, všetko sme sprísnili a um, celá, pra- celá práca je teraz zabezpečená. Mali sme problém aj so schvaľovaním v platobnom programe a teraz pracujeme na tomto. Bez pochyby toto nám umožnili investície do školenia personálu a preškolenia účtovníkov. Máme 14 škôl v 7 štátoch a preto celé toto bolo veľmi komplikované, celý tento proces, jeho realizácia ale už teraz začíname vidieť e, výsledky. Sme veľmi vďační za podporu, od, e, ktorú nám poskytla pani e, Souka, takisto DG Budget a DG pre ľudské zdroje. Máme veľa usmernení a odporúčaní. Zúčastnili sme sa na mnohých školeniach a zlepšovali sme aj na našej strane expertízu je mi ľúto, že musím povedať, že správa Dvora auditorov za rok 2014 bude ešte stále sklamaním, ale dúfame, že správa za rok 2015 e, bude už iná. Ehm, keď sa stane niečo takéto vážne, keďže sme školský systém, tak sa snažíme z toho poučiť, vziať si ponaučenie, chceme sa vyhnúť tomu, aby sa takéto niečo už neopakovalo. Bol to bolestivý proces eh, pre ehm, našich zamestnancov. Mnohí mali burnout, eh, mnohí eh, boli dlhodobo chorí, pretože tie zmeny pre zamestnancov boli tak rozsiahle, ale teraz už sme optimistickí a dúfam, že už budeme robiť veci lepšie. Odporúčania Dvora auditorov a interného auditu ehm, sú také, že sme takmer, takmer máme čistý uh, stôl. 1. januára došlo k veľkému tresku, zmena je obrovská a dúfam, že toto je nový začiatok. Nie len dúfam, ale verím, že naše finančné riadenie bude teraz solídne a žiaden z našich kontrolórov už nenájde chyby. Ani pani Souka nenájde žiadne chyby. Ďakujem pekne za tieto vysvetlenia. Akurát si kladem otázku, prečo to trvalo tak dlho, kým sa niečo objavilo, takmer 20 rokov. Neviem si predstaviť, ako to vôbec bolo možné, že vlastne roky sa to neobjavilo. To je moja hlavná otázka. Ale ďakujem pekne v každom prípade za pozitívny aktívny prístup. To znamená, že vy ste rozhodli, že vlastne určité právomoci sa presunú na vás, vy budete vlastne ten authorizing officer. To bude tá konkrétna zmena v riadiacej štruktúre. To je skutočne zaujímavý prístup. Chcem sa spýtať, že či budete aj zverejňovať nejakú výročnú správu o aktivitách. First of all, personally as a Secretary General of the European Schools, I'm ready to... Ďakujem pekne Samozrejme, ja som pripravený prevziať potrebnú zodpovednosť. Myslím si, že tu nejde tak ani otázku o dobrej vôle z mojej strany. Totižto ide o to, že máme skutočne zložité, zložitú štruktúru a pravidlá, ťažko to môžeme zmeniť. No a teraz vlastne vytvárame systém, povedal by som to takto. Mali sme tu finančné kontroly, dvor auditorov nás, naštevoval každý rok, 7 rokov sme tu mali kontrolórov z vnútorného auditu komisie, ale vlastne do roku 2012 nebola jedna vec zabezpečená a tu išlo vlastne o to, že sa nepridelovala zodpovednosť e, konkrétnym osobám, ktoré na tom pracovali každý deň, teraz je to zabezpečené, je tu jasné prerozdelenie povinností, kto má zodpovednosť za čo, ak je to nevyhnutné, áno, generálny tajomník môže byť ten, tým authorizing officer v rámci systému a pokiaľ ide o tú prácu, ktorá sa odvádza v tých malých účtovných tímoch a 14 školách ďaleko od Bruselu, to nezávisí od e, generálneho tajomníka, to súvisí práve s kvalitou ľudí a povedal by som aj, že súvisí to s nástrojmi, ktoré majú, k dispozícii, je tam aj o kontrolné mechanizmy, ktoré má aj potom authorizing officer. Takže áno, máme tam pracovnú skupinu, ktorá reviduje naše finančné pravidlá opätovne Áno, je tam návrh pre príslušné generálne riaditeľstvo, aby bola možno zabezpečená centrálna kontrola a pokiaľ ide našich finančných kontrolórov, oni preverujú vlastne každú finančnú transakciu, ktorú vykonáva akákoľvek škola a pokiaľ ide o tú centrálnu kontrolu, nie je nevyhnutná pre všetky veci. Najdôležitejšie je to, aby sme tu mali pre, zabezpečený profesionálny rozvoj ľudí, ktorí pôsobia v teréne, aby mo- bolo možné prevziať zodpovednosť za to, ako sa pôsobí na lokálnej úrovni. Just, just only last question because... Iba posledná otázka, lebo presne ste nezodpovedali presne tú otázku, aká je aktuálna situácia, pokiaľ ide o implementáciu akčného plánu na rok 2015, je to konkrétne z 13. apríla 2015. Ďakujem. Posledná otázka. So we have a huge list Áno, máme tu veľmi rozsiahly zoznam aktivít a nepracujeme len na otázkach financí, máme tu napríklad určité veci, ktoré vyplývajú z toho, ako, ako riešime nábor pracovníkov, máme tu určité zistenia, ktoré sa týkajú našich vnútorných štandardov, pokiaľ implementáciu, máme tam jednoducho veci vo viacerých oblastiach. Spolupracujeme s finančnou kontrolou, a s koordinátorom pre vnútorný audit a pracujeme teda na tom akčnom pláne na rok 2015, ktorý poukazuje na to, že vo väčšine oblasti, kde sú odporúčania a kde je nevyhnutné zabezpečiť zlepšenia, vykonali sme potrebné kroky, pracujeme na tom, alebo navrhujeme rade guvernérov, aby začiatkom decembra schválili potrebné kroky. A ja to celkovo vidím veľmi pozitívne. Ďakujem pekne. Áno, pán Defa bol svojho času vnútorným auditorom, takže je to skutočne pozoruhodné. No, iste aj zbledol tom, môže sa týkať každého, no dobre, budúci rok asi tie okolnosti budú iné. A mám tu ešte jednu otázku na generálnu riaditeľku ľudských zdrojov, pani Suka. Ja som si prečítala ehm, výročnú správu ako aj správa aktivitách. Ja ako starý fanúšik e, služobného poriadku som bol trošku sklamaná, pokiaľ ide o tie nové e, pracovné podmienky, tie vstúpil do platnosti na začiatku roku 2014, tam nastala určitá zmena, pokiaľ ide o e, pracovný čas a tak ďalej. A bolo by dobré, keby ste nám povedali, aké sú tam konkrétne dopady. Mňa samozrejme zaujímavá otázka, ako je to vlastne s tým, s tou blokádou povýšenia od AD12 a vlastne povýšenie sa vykoná iba, ak osoba vykonáva riadiacu funkciu, takže vidíme, že aké mnohoraké sú tieto ustanovenia v služobnom poriadku, ako sa to obchádza. Aj by som vás chcela požiadať, že pokiaľ ide o tie nové pozície, ktoré sa vytvárajú a pokiaľ ide o povyšovanie nad AD12 a vytvorené riadiace pozície, tie nás zaujímajú, lebo vidíme tam veľkú kreativitu, pokiaľ ide o povyšovanie Takže bolo by dobré, keby sme mohli tomu získať nejaké informácie a pokiaľ ide o európsku školu, európske školy, možno, že je to tak, že keď vidím, aké sú dotácie pre deti na všetko možné, možno bolo lepšie, keby sa to nezameriavalo na osoby, ale na samotnú podporu, podporu škôl, takže od subjektov na objekty a v istých prípadoch by to bolo akceptovateľné, zamýšľali ste sa nad tým. Takže keď sa pozriem do našej spolkovej krajiny, keby takáto situácia bola tam, by sme to samozrejme zmenili príslušným spôsobom. Ďakujem. Uh, thank you. Now, when it comes to the question of... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide otázku vlastne vplyvu nového služobného poriadku na oblasť povyšovania, nemám nejaké špecifické informácie ktoré by som vám mohla teraz poskytnúť. Možno som to nepochopila správne, ale nie je mi úplne jasné, v čom spočíva ten problém. Totižto jedna vec je jasná, pokiaľ ide o povyšovanie, na 100% sa riadíme tým, čo je uvedené v služovom poriadku, prílohe 1b, a pokiaľ ide o vplyv na zvyšok e, personálu o tých 40 hodín, neviem, v čom spočíva ten problém. Možno len ja som to nepochopila we see that all kind of positions are No vidíme, ako sa vytvárajú rozličné pozície, ktoré majú zabezpečiť to, aby sa dalo pokračovať v povyšovaní. And I would be interested to have a mňa by zaujímalo, že pokiaľ je takéto nové, novovytvárané pozície, ktoré slúžia na povyšovanie ľudí z AD12 bez nejakých skutočných zodpovedností, ako majú riadiaci pracovníci, aj keď sú to isté manažerské pozície, ktoré sa vytvárajú len pre tieto účely. Je mi ľúto, pani predsednička, ale mám pocit, že vy to hovoríte tak, ako keby sme sa snažili obchádzať pravidla, ale Tak to nie je. Pochopil som to nesprávne, lebo totiž to my postupujeme tak, že dodržávame tak vlastne to, čo je uvedené v služobnom poriadku, ako aj ducha, to myšlienku. Legislátor, zákonodárca nechce vlastne skoncovať s povyšovaním, tam je akorát, ide akorát obmedzenie povyšovania z AD12 na AD13. A to, čo komisia vykonala, vlastne sa opiera o to, že ani sme nevyužili tie možnosti, ktoré by nám vyplývali z tých možností, ktoré núka tzv. levelizácion, aby ľudia presli, prešli z pozícií, ktoré vykonávajú teraz na iné, takže my sme to vôbec nevyužili, je tam veľmi prísny prístup a myslím si, že bolo by veľmi zaujímavé to posúdiť a porovnať ako postupujú iné inštitúcie, lebo som si istá, že iste by sme našli nejaký benchmark a možno by sme mohli ešte lepšie pôsobiť, aby sme sa redili tým, ako postupujú iní, takže to je jedna vec. No a druhá vec sa týka toho, že aké je teda objem financií a ako sa zapchádza s tým financiami, ktoré dostávajú európske školy. Ide o to, že toto je súčasťou medzinárodnej dohody a siaha to myslím, že až do 50. rokov keď ťa to odsúhlasilo a ak jednoducho by sme to nejakým spôsobom chceli zmeniť, tento dohovor, no neviem, aká bola budúcnosť týchto škôl a ten problém, ktorý tu vystáva, je to veľmi zložité, keď čokoľvek konáte so školami v konečnom dôsledku, sa to týka detí, oni sú vlastne tými rukojemníkmi, je to veľmi zložité a samozrejme môžete tie peniaze vyhradiť niečo iné, ale v končnom dôsledku ide tam o deti, ktoré musia chodiť do školy a to je náš problém takže tá dilema je zložitá. Samozrejme, môžeme otvoriť ten dohovor, môže začať rokovania, ale ako to nakoniec dopadne, no, nikto nevie. It is pity that, um, in this report... Je škoda, že v týchto správach nevidíme istý pozitívny vývoj, ktorý sa týka európskych škôl. V roku 2013, po štyroch rokoch rokovaní na úrovni členských štátov, sme sa dohodli na systéme zdieľania nákladov. Bolo to veľmi zložité a teraz, pokiaľ ide o náš nábor do budúcnosti, je aspoň zachránený. Každý členský štát vie teda, aké má povinnosti a štáty vedia, že ak počet žiakov z, z danej krajiny sa zvýši, dodajú viacej učiteľov, čo je pozitívne, pokiaľ ide vlastne o to, že tu máme prvý rok vzdielne tých nákladov, všetky štáty s výnimkou Chorvátska, ktoré je vyňaté, lebo nemajú isté počiatočné problémy, všetky štáty teda naplňajú svoje povinnosti, máme tu výrazný nárast počtu žiakov, v Bruseli sme v zásade zaplavení žiakmi, a vlastne máme tento rok o 500 žiakov viac ako pred rokom a v lete sme rokovali spolu s komisiou s belgickými orgánmi. Je tu istý kompromis, aby sme zabezpečili potrebnú školskú infraštruktúru do budúcnosti. Dokonca belgický úrad premiéra, úrad belgického premiéra schválil naše, naše tézy v tejto oblasti, takže je to veľmi pozitívne. Pokiaľ ide o ten tieň, ktorý nás vrhá tento tak povedz, podvod, áno, to musíme zvládať, ale je tu zvýšený počet akreditovaných európskych škôl, teraz je celkovo 13. Rokujeme s 20 členskými štátmi o možnosti mať akreditované európske školy na vnútroštátnej úrovni, ktoré by financovali členské štáty na svojom území Takže je tu veľmi úspešný vývoj. Zároveň reformujeme našu ponuku, pokiaľ o vzdelávanie, vedeme diskusie a naše žiaci získavajú miesta na univerzitách, takže naplňame naše poslanie a keď dostaneme financovanie na potrebnej úrovni, som si istý, že sa to podarí a pevne verím, že nebudem už často pozývať na toto podujatie. Predsednička, to vám nemôžeme prislúbiť, možno sa vám to nakoniec zapáči. Vystáva tu otázka, prečo to trvalo 9 rokov, aby sa zabezpečil počítačový systém. Myslím si, že na to majú deti nárok, aby ich školy boli správnym spôsobom spravované, takže som ešte stále nepochopila ten problém. I would recommend you to take contact with your... Ja by som odporúčil, aby ste sa obrátili tu na váš subtím v Európskom parlamente a vlastne spýtajte sa, ako je zložité vytvoriť niektoré veci v počítačovom systéme na, vo viacerých jazykoch. My posledujeme v 7 členských štátoch a jednoducho my nemôžeme prevziať akýkoľvek disponibilný software pre účtovníctvo. Musí to byť čité na mieru, musí to byť zároveň dostatočne flexibilné na to, aby sa to dalo upraviť Totižto finančné pravidlá, ktoré sa nás týkajú, sú veľmi blízke pravidlám pre e, európske inštitúcie. V zásade všetky inštitúcie mali ten istý problém, pokiaľ išlo o prispôsobenie nejakých softverov pre svoje potreby. Chcel by som zároveň zdôrazniť, že v končnom dôsledku, keď sme na tom intenzívne pracovali v roku 2014, za rok sa nám podarilo od zahájenia dokončiť ten software. Je to asi rekord vo verejnom sektore tejto oblasti. V minulosti, keď sme mali ten starý systém, tam to nefungovalo dobre, nespravovala to dobrá spoločnosť, neustále to, to vyvíjali a nefungovalo to. Áno, niekedy v IT oblasti nastanú takéto chyby a to, čo sa udialo v roku 2013, sme uznali, že sme vynaložili veľa prostriedkov na tento projekt a že to neviedlo k žiadnym výsledkom a potom sme hľadali iné riešenia a ukázalo sa, že to bolo to správne rozhodnutie, bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, ale jednoducho to sme vykonali v roku 2013. To znamená, že 8 rokov ste sa snažili fungovať v rámci systému, kde to nebolo možné a potom ste sa rozhodli s novou cestou. No, dobre, tak k tomu v zásade už nemám ani komentár. Ja mám do istej miery súcit s vami, lebo jednoducho nechýbali vám prostriedky, vy ste ich ale tak povediať premrhali na niečo iné. No a ešte dám na záver slovo spravodajkyni. Ďakujem pekne pani predsednička. Chcem sa najprv poďakovať všetkým za to, že sme toto zvládli dnes po obede, sme toto vydržali, zvládli sme to v stanovenom čase. Ďakujem pekne pani predsedničke. Každý mal možnosť sa vyjadriť, boli odpovedné otázky, Zvládli sme to. Mám tu pár vecí na záver. Myslím si, že v rámci všetkých diskusí, ktoré sme tu viedli, boli tu určité kľúčové posolstvo ako simpli- zjednodušenie, koordinácia, synergie. Musíme to mať spoločné porozumenie, pokiaľ ide o výsledky a výkonnosť. Totiž to, nedostala som všetky odpovede na otázky, ktoré som položila, ktoré sa týkali výkonnosti a výsledkov. No a teraz, pokiaľ ide o to, o čom hovorila Digi Agri, pokiaľ hovoríme o indikátoroch spolahlivosti údajov, dôležité začať jasnými údajmi, to sa týka ale všetkých a podobne, keď chceme hovoriť o synergiách a spolupráci, potrebujeme mať koordináciu informácií medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami Som rada, že všetky vaše odpovede sa týkali budúcnosti, všetci vidíte pozitívne budúcnosť. No, ale my sa tým budeme zapodívať v budúcnosti, takže budúcnosť stane minulosťou, budú tam nové veci do budúcnosti. Som veľmi rada, že vy, pani generálna riaditeľka, ste povedali, že pracovníci komisie sú pripravení. Náš výbor je tiež pripravený na spoluprácu, lebo ak skutočne chceme využiť ten prvý rok v rámci viacročného finančného rámca a zabezpečiť inovácie v rámci procesu absolutória a chce mať lepšiu rovnováhu medzi formálnym a procedurálnymi záležitosťami, chceme sa zameriavať na výsledky, skutočne musíme spolupracovať. Toto je zásadné a ja by som teraz chcel na vás apelovať, aby sme spolupracovali. Dostali, dostaneme 9, 10. novembra správu dvoru auditorov Budeme sa tým ďalej zapodievať, budeme na tom pracovať s komisármi, budeme mať vypočutia so všetkými komisármi. Takže myslím si, že budeme sa ešte v najbližších mesiacoch často, často stretávať. V každom prípade ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne, končím nasadnutie. Dovidenia a potom v pondelok o 15. pokračujeme. Yeah, guys, excellent, excellent preparation. Thank you very much